Morning, Dobrý deň, dámy a páni, prajem vám pekný deň a poprosím vás, zaujmite svoje miesta v sále. Máme dosť voľných miest. Nech sa páči. Dúfam, že aj ostatní členovia výboru sa k nám v priebehu dňa pripoja. Ja viem, o 9. ráno to býva niekedy problém. Ale v každom prípade vám ďakujem za to, že ste tu Otváram zasadnutie nášho výboru REGI, ktoré sa bude dnes konať predúvedom a popoludní a budeme pokračovať aj zajtra predpoludním. Videli ste program, ktorý je už rozdaný. Môžeme schváliť návrh programu na dnes a na zajtra? Nejaké podnety? Nie? Dobre. Takže rokovací program je schválený. Ďalej tu máme e, schválenie zápisníc zo schôdzi 18. mája a 29.30 mája tohto roku. Online máte možnosť si pozrieť detaily. Navrhujem, ako obvykle, ak nie sú nejaké výhrady, že by sme... Tak môžeme pokladať tieto zápisnice za schválené. Ak nie sú podnety, pripomienky, ďakujem. Ďalší bod, oznámenia predsedníctva. Dovolte mi oznámiť tri veci, len aby som pripomenula, čo sa udialo medzi našimi schôdzami a dnešnou. Začnem včerajším dňom. Konala sa schôdza Skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie v budove Berlamont Európskej komisie. Bola som pozvaná zúčastniť sa pravdepodobne na poslednom oficiálnom e, stretnutí tejto skupiny na vysokej úrovni za výbor regie. Diskusia sa týkala záverečných odporúčaní ktoré vydala táto skupina na vysokej úrovni a informácie boli tiež e, k dispozícii všetkým zúčastneným. Išlo o úlohu procesu zjednodušovania. Informovala som skupinu na vysokej úrovni o všet, a všetkých zúčastnených komisárov a aktérov o pozícii Európskeho parlamentu, pretože sme aktívni taktiež v oblasti zjednodušovania. Dvakrát prebehla výmana názorov s predsedníctvom, s predsedom tejto skupiny na vysokej úrovni. Konal sa aj osobitne jeden workshop a celkovo to smerovanie k zjednodušovaniu e, sme sa snažili zapracovávať aj do práce nášho parlamentu v priebehu posledných dvoch rokov. Takže sme ozaj veľmi aktívny partner pri uplatňovaní tohoto úsilia o zjednodušovanie. Jediná otázka, ktorá vzýšla počas diskusie, bola, čo sa stane s materiálom Omnibus. Nakoniec už dva mesiace, ba aj viac sme sa sme si kladli túto otázku, takže v septembri prebehne ešte dialog a dúfam, že nové estonské predsedníctvo sa ujme organizovania týchto trialogov. Prítomní boli aj dva komisári, komisárka Kresu a ona no, no, vlastne iniciovala toto zasadnutie na vysokej úrovni a ešte komisárka Thyssen, obe spomínali veľmi dôležitú úlohu zjednodušovania ehm, hlavne zjednodušovania pravidel pre súčasné obdobie, ale aj pre budúce obdobie, pre roky po roku 2020. Takže odporúčania skupiny na vysokej úrovni sú veľmi zaujímavé. Ako povedal jeden z kolegov, možno to znie troška príliš administratívne, ale je tam predsa cítiť potrebu zjednodušovať. Druhé oznámenie sa týka nášho spoločného zasadnutia Regi plus Koper o partnerstvách a mestskej agende. Bude sa to konať 29. a konalo sa to 29. júna. Niektorí kolegovia z Euroregi sa zúčastnili týchto rozhovorov za výbor Koter. Tam samozrejme tiež boli prítomní počas tohoto zasadnutia. Diskusia bola veľmi zaujímavá. Týkala sa nielen aktivít partnerstiev, ale išlo aj o diskusiu, ktorá sa týkala úlohy týchto partnerstiev a o tom, ako zaangažovať európskych občanov do rozpravy a do diskusí o úlohe európskych miest. Išlo o to, aby sme informovali našich občanov o cieľoch a o tom, čo sa dosiahlo. A diskusia sa tiež venovala aj tomu, ako zaangažovať rôzne skupiny spoločnosti, teda nielen tých, ktoré e, nielen administratívne orgány, a radcov, ale aj teda predstaviteľov mestských orgánov, ale aj podnikateľov a iné organizácie. Odozneli zaujímavé prezentácie a tie sú k dispozícii. Tretie oznámenie z mojej strany sa týka e, fóra, ktoré sa konalo 26. a 27. júna. A náš výbor Regi bol veľmi významne zastúpený počas tejto rozpravy a celkovo tá rozprava eh, znamenala aj pre nás, že sme tam boli traja aj v tom paneli. Pani Krell, pán Nistelroj a ja sme boli prítomní. Pani Westphal sa zúčastnila aktívne na rozprave taktiež. Takže sme boli dobre zastúpení na tomto eh, fórum, Decision Forum. A pre tých, ktorí nemohli byť prítomní, chcem povedať, že Európska komisia sa tiež veľmi aktívne zapájala. Celá Európska komisia. Počnúť predsedom, podpredsedami Európskej komisie, pokračujúc, aj väčšina komisárov bola prítomná. Teda zúčastnili sa na plenárnych zasadnutiach a pokiaľ je aj hlavné prejavy, prejavy tam boli prítomní, aj na workshopoch boli prítomní. Takže fórum bolo veľmi zaujímavé, ale nič sú prekvapujúceho teda nevzýšlo z toho, ale predsa len to bol dôležitý krok, aby sme si vypočuli stanoviská komisie a ostatných zainteresovaných, aby sme prezentovali pozíciu Európskeho parlamentu. Takže toto boli moje tri oznámenia na dnes. Pokračovať teraz budeme ďalším bodom nášho programu. Ide o seminár organizovaný tematickou sekciou B na tému makroregionálne stratégie EÚ. Viete, že mnoho z nášho času sme už investovali do niektorých správ, ktoré sa týkajú makroregionálnych stratégií a teraz máme aj implementačnú správu, ktorá prebieha. Pán Kozolíno je našim spravodajcom a preto organizujeme aj tento workshop, ktorý nám poskytne spätnú väzbu a viac informácií o makroregionálnych stratégiách v Európe. Takže pristúpim rovno k programu, aby sme nestrácali čas. Chcem uvítať našich rečníkov. Vítam ich teda na našom výbore REGI. Je pre nás cťou, že ste tu na našom výbore dnes medzi nami. Začnem prvým bodom programu. Ide o stratégie, makroregionálne stratégie, koncepcia, vývoje a výzvy. Dúfam, že som to vyslovil správne. Profesor Stefan Gensle z Norska je prvým rečníkom a dávam mu slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pani Mihajlova, pani predsedajúca, tu som, kolegovia. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste mi dali možnosť byť v úžasnom paneli prednášajúcich a prihovoriť sa vám dnes. Mám takto možnosť poskytnúť vám isté akademické myšlienky eh, k tejto téme, ale dúfam, že to nebude príliš nudné. Ale poskyt... povedali mi, že mám hovoriť o koncepcii, evolúcii a výzvach, ktoré súvisia s makroregionálnym experimentom. A istým spôsobom je to štruktúra mojej prezentácie. Samozrejme, že e, aj isté výskumné projekty, ktoré som spolu s kolegami nedávno završil, tak e, sa zhrnuli do knihy, ktorá teraz je e, aj možné si ju kúpiť. Urobíme krok dozadu poodstúpime a spýtame sa, prečo sa vôbec zaoberať makroregionálnou stratégiou. Myslím si, že sú na to aspoň dva zaujímavé dôvody. Prvý, makroregionálna stratégia sa vysporiadáva so záležitosťou optimálnej oblasti pre správu. Táto, tento termín je od talianského e, kolegu Majoniho, Majoneho a Európska únia je jednoducho priveľká, aby bola týmto, touto optimálnou oblasťou pre administratívnu správu záležitosti, pre správu veci verejných od Stredozemného mora po Baltské more je priveľký, priveľká oblasť, takže treba ju rozdeliť na optimálnejšie celky. Klaus Legevi v roku 2012 povedal, že makroregionálne asociácie, napríklad Únia Pobalcká, ktorú navrhuje, je, sú dobrým spôsobom, ako sa jednoducho prepojiť s občanmi na strane jednej a na druhej strane hovoriť o potrebe medzinárodnej spolupráce, ale v menšom rámci, než je unijný. Čo sú to makroregióny? Ako ich vnímame? Sú to umelo vytvorené, konceptuálne vytvorené celky v rámci politického zemepisu a e, administratívneho plánovania. A Európska únia tiež môže byť nazvaná makroregiónom, pretože v porovnaní s, celou, s celým svetom môžeme Európu v porovnaní s Áziou brať ako makroregión, ale môžeme sa na to pozrieť aj skôr z hľadiska národných štátov, že makroregión je úroveň medzi národnou úrovňou a lokálnou úrovňou a potom môžeme použiť definíciu Európskej komisie z roku 2009. Je to oblasť zahrňajúca územie viacerých rozličných krajín, ktoré majú podobné črty, podobné výzvy, podobné, e, podobný ráz, či už je to politický, zemepisný alebo iný. Dnes hovoríme o makroregionálnych stratégiách Integrovaný rámec má zoskupiť e, skupinu členských štátov a dokonca aj tretích krajín v istej zemepisnej oblasti, ktorá má podobné napríklad e, environmentálne výzvy, napríklad Baltské more alebo Dunajské krajiny, po Dunajsko. Tým sa budú venovať ďalšie prezentácie. Všetci, všetky tieto regióny vychádzajú z piatich e, princípoch tieto stratégie. Integrovanie politických rámcov programov a finančných nástrojov, koordinovanie medzi sektorovými politikami alebo rezortnými politikami. Makroregionálny experiment má totižto dosiahnuť lepšiu koordináciu naprieč e, aktérmi v oblasti správy veci verejných je veľmi ťažké koordinovať e, na jednej úrovni horizontálne a teraz, keď ešte aj vertikálne úrovne majú kooperovať, to je výzva. To je skutočne výzva ešte k tomu, keď to sú rôzne krajiny. Dnes e, ešte stále sa správame podľa tzv. troch nie. Bola to dohoda o makroregionálnych stratégiách, kedy sa hovorilo žiadne dodatočné financovanie, žiadne dodatočné navyše inštitúcie a žiadne rozpočty a inštitúcie. Napriek týmto trom nie. Architektúra správy veci verejných v makroregiónoch do istej miery sa e, odlišuje v tomto mojom úvode od e, iných pohľadov, ktoré potom v ďalších prezentáciách pred, predstavia ďalší. Je to možno dosť zložité vyjadriť sa k takýmto abstraktným pojmom a účinkom, ktoré takéto makroregionálne stratégie môžu vyvolať. Veľmi často e, makroregionálna politika vytvára tzv. väčší obraz o veci, e, orientovaný na budúcnosť. A treba si položiť otázku, do akej miery sa môžu makroregionálne stratégie zapracovať do iných politík, do iných stratégií, ktoré už existujú. Pozrime sa trošku do histórie. Vidíme, že makroregionálne stratégie nie sú o teritoriálnej spolupráci, spolupráci sú úzko napojené na politiku súdržnosti napríklad. Makroregionálne stratégie tiež sa vyjadrujú k, ku klasickým, tradičným mimo vládnym a medzivládnym formám integrácie, buď mimo EÚ, alebo do istej miery. Ja som z Norska, čiže máme napríklad Severskú radu, Severskú spoluprácu a Norsko úzko spolupracuje s inými severskými krajinami. Alebo máme pobaltskú spoluprácu, tá je dlhodobá, má svoje korenie a hranice. Je to regionálna spolupráca, ktorá začala už počas e, studenej vojny a dramaticky sa e, upevnila počas konfliktu Východ-Západ. Keď sa pokúšame vytvoriť rámec regionálnej spolupráce, vždy hovoríme o väčšom území, fyzicky väčšom. Takže makroregionálne strategie stratégie sú nástrojom, ktoré kombinujú regionálnu spoluprácu klasického typu a územnú spoluprácu, ktorá je už aj nástrojom Európskej únie. Potom sú tu ďalšie prvky, ktoré, o ktorých by som rád hovoril. Tu máme mapu, a na ďalšej, na ďalšej priesvitke, na ďalšom diapozitíve vidíme formu hm, tejto stratégie, ktorá podporuje architektúru viacerých vrstiev správy veci verejných. Je to experiment, ktorý má otestovať nové politiky, nové prístupy a je dosť ťažké si to prečítať. E, možno písmo nie je dosť zreteľné, a táto experimentálna správa vecí verejných bola opísaná aj v iných politikách EÚ, napríklad v Európskom semestri, kde členské štáty EÚ sa dohodli, že budú mať e, špecifický e, široký rámec v oblasti politik a budú delegovať lokálnym jednotkám, čo sú to lokálne jednotky, to sú buď členské štáty alebo regióny, týmto jednotkám delegovať istú, istý manevrovací priestor, aby aplikovali politiky a stratégie a aby zlepšovali systém správy veci verejných. Takže do istej miery je to už experiment, ktorý prebieha, už sa otestoval a stále sa testuje. Toto je moje hlavné posolstvo z akademického hľadiska, aby sme mali umožniť aby európske makroregionálne stratégie pokračovali, pretože už sa vlastne začala ich fáza experimentálna. Už, už vznikli. Spoločný rámec, na ktorom sa všetci zhodli, aj keď niektoré členské štáty boli hnacími motormi, a máme tu e, skupinu na najvyššej úrovni z členských štátov EÚ, ktoré už zasadajú a riadia tento počin. Um, zhodli sa na tom, ako robiť politiku a potom túto politickú líniu delegujú národným koordinátorom a potom táto architektúra sa rozmení na drobno, vstúpia do toho politickí koordinátori, špecifické priority a podobne. A potom vznikne istý manevrovací priestor v tom, ako implementovať politiky EÚ v konkrétnej oblasti ako vidíme z diapozitívu, je to mimoriadne komplexná záležitosť, čo je aj dôvod, prečo ju kritizujú, ale takýto experiment mal otestovať nové spôsoby transnárodnej spolupráce, kedy členské štáty s so podobnými špecifikami zo zemepisného hľadiska, z environmentálneho hľadiska spolupracujú. Možno sú tu nejaké črty, nejaký ráz, ktorý spája tieto krajiny, napríklad po Baltie. Všetky krajiny, ktoré sú v Pobalti alebo Jadranská únia. Prioritné oblasti e, sú inovácia a vidíme na diapozitíve ďalšie, čo je ďalší zaujímavý prvok makro regionálnej spolupráce. Nie je to len o jednotlivých stratégiách pre jednotlivé makroregióny, ale najdôležitejšie na tomto experimente je, že je to porovnateľné. Takže v podstate môžete porovnať dosť ľahko rozličné makroregionálne stratégie, čo dosiahli, ako pracujú, ako sa dá vzájomne poučiť e, z lekcií, ktoré uštedrili ľuďom. Myslím si, že je toto všetko ľahko pozorovateľné. Aktéry v makroregionálnych politikách, či už e, sídlia v členských štátoch EÚ alebo inde, o tom vedia. Posledná časť mojej prednášky sú výzvy. Aby sme mohli sa vyjadriť k tejto veci, musíme vedieť, aký toto má všetko dopad, aké dôsledky, konsekvencie. Je dosť ťažké e, posúdiť dopad makroregionálnych stratégií. Citujem, Európsky e, dvor auditorov vo svojej špeciálnej správe z roku 2016 povedal, že je veľmi ťažké určiť špecifický dopad makroregionálnych politík ale vieme, že existuje takýto dopad, takéto dôsledky. Len potrebujeme viac času, aby sme to verbalizovali, uchopili, aký je. V rámci spolupráce medzi inštitúciami sa niektoré veci z fázy experimentu presunuli do fázy pevnej inštitucionálnej štruktúry, napríklad pri rybolovných stratégiách Makroregionálne stratégie sa stávajú hlavnou súčasťou pr- programov EÚ, ale opäť často veci zostávajú len na papieri a pýtame sa, ako by sme mohli veci urobiť lepšie, aby sme do nich zapracovali transnárodné prvky. Výzvy zostávajú, systém je spletitý, ale je, je spletitý a komplexný aj pre Európsku komisiu, ktorá pozera na veci z vrchu, nehovoriac o európskych štátoch jednotlivých, ktoré majú pohľad e, z jednej úrovne horizontálnej. Neeurópsky alebo neeurópsko-únijní partnery boli tiež zaintegrovaní e, v niektorých prípadoch, napríklad v Pobalti. alebo Norsko, ktorá, ktoré nie je veľmi aktívne v Pobalti, a Rusko je zo zjavných dôvodov úplne na okraji, ale je predsa len faktorom. Podunajsko, tam máme dokonca sedem krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, ale mnohé sa snažia vstúpiť do EÚ v dohľadnej budúcnosti, ako napríklad Srbsko, ale o niektorých vieme, že asi nebudú Ukrajina alebo Moldavsko. A napriek tomu musíme vypracovať makroregionálnu stratégiu, kam budú aj e, tieto prvky, tieto krajiny patriť a budú prínosom. Medzivládne e, orgány, napríklad pobaltské inštitúcie, zohrali úžasnú veľkú úlohu pri implementácii makroregionálnych politik, hoci je možné sa pýtať, či klasický formát regionálnej spolupráce sa náhodou nestáva dôležitou podporou e, pre tieto makroregionálne stratégie. To je dôležité preskúmať. Makroregionálne stratégie však budú určite závisieť od politickej vôle konkrétnych krajín, ktoré sú zapojené do týchto stratégií. Záverom, makroregionálne stratégie sú experimentom v súčasnej fáze. Z toho vyplývajú všetky pofidernosti a nejasnosti okolo nich. Niektoré makroregionálne stratégie sú e, dozreli do istej neskoršej fázy ale treba ešte zmerať a rozanalizovať ich e, dopady. Musíme vytvoriť porovnávacie parametre, štandardy, s ktorými by sme porovnávali tento postup a napredovanie. A, ale dôležité je povedať, že makroregionálne stratégie naštartovali spoluprácu, kooperáciu v danom regióne a to je dôležitý cieľ sám o sebe, ktorý z časti bol splnený. Makroregionálne stratégie sa líšia od viacvrstvových stratégií, ktoré majú e, v podstate za cieľ implementovať únijné stratégie na nižšej úrovni, na nejak, v nejakej nižšej jednotke. A potom tieto jednotky spolupracujú medzi sebou. Tiež som hovoril o záležitosti makrospolupráce, ktorá sa dá porovnať E, jeden makroregión sa dá porovnať s druhým. To sme nemohli predtým porovnávať, ale teraz už máme takéto regióny ako po Balcko, po Baltie. A niekoľko e- politik Európskej únie už je možné porovnať, či sa lepšie aplikovali jedným spôsobom alebo iným spôsobom. Rád by som navrhol, aby ste si vzali do úvahy že by sme mali ďalej pokračovať s makroregionálnou stratégiou. Nemali by sme ju izolovať, ale rozvíjať, pretože makroregionálne stratégie majú čosi do seba. Úloha politických koordinátorov, ktoré istým spôsobom riadia veci na ministerstvách, vedie k prepojeniam medzi európskou koheznou politikou a makroregionálnymi stratégiami. Je tu aj dôležité miesto pre Európsky parlament a jeho predstaviteľov, aby sa ujal istých špecifických rolí pri dohľade, monitorovaní a potom môžu byť makroregionálne stratégie úspechom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz určite je mnoho otázok, poznámok, ale budeme pokračovať s prezentáciami a otázky budú až na záver po všetkých prezentáciách. Slovo teraz odozdávam pani Jarmolkajte, ktorá k nám prišla z ministerstva financií e, z Litvy, asi cez oddelenia pre koheznú politiku, politiku súdružnosti a bude hovoriť o tom, aký mali štrukturálne fondy príspev, ako prispeli k tomu rozvoju pobalského regiónu. Ďakujem pekne pani predsednička za slovo. Vážne dámy a páni, som veľmi rada, že tu s vami dnes môžem byť a že vám môžem odprezentovať, ako sme my implementovali našu stratégiu. Pracujem pre na ministerstve financí, ktorá je zodpovedná za kohezné fondy z EÚ a väčšinou pracujem s programovacími záležitostiami, hlavne pre rok 2014 až 2020. E, v týchto rokoch e, som pomáhala v rámci programu EUSBSR a e, kohezných fondov. Moja prezentácia je rozdelená na dve časti. Takže v prvej časti sa s vami podelím o tom, čo sme urobili preto, aby sme e, tento európsky program začlenili do nášho systému kohezných fondov, plus odprezentujeme nejaké výsledky e, tejto aktuálnej programovacieho obdobia a potom pár inšpirácií možno pre vás v podobe toho, aké problémy sme, s akými ste problémy sme sa stretli a prípadne pár doporučení, čo sa dá zlepšiť. Len aby bolo jasno, rada by som v krátkosti Eh, odprezentovala, aké národné strategické dokumenty máme pre tieto eh, európske štrukturálne fondy. Máme 5 dokumentov a 3 operačné programy. Jeden pre e, o, rybolov, jeden pre hm, kohezné fondy a e, rozvoj, e, rurálny rozvoj. Ja som zodpovedná práve za tú časť tých kohezných programov. E, keď sme sa prepravovali e, na programovacie obdobie 2014-2020, tak sme sa naozaj veľmi snažili, aby sme tento európsky program zaradili do našich strategických dokumentov. V partnerskej dohode je špecifikovaných niekoľko ustanovení, ktoré e, riešia treba z obdobie monitorovacie hodnotenie, monitorovanie hodnotenia a tak ďalej implementácie toho európskeho programu. čím sme my prispeli, aké, aké projekty podľa nás môžu e, prispieť k tejto stratégii, musia splňať dve podmienky. Po prvé, musia byť relevantné, čo sa týka tej politiky a horizontálnej aktivite, alebo to musí byť nejaký taký e, pionierský projekt a druhý, e, musí tam byť účasť zahraničných partnerov. Takže toto sú dve podmienky, ktoré vás poprosím podržať v pamäti. a Vrátim sa k ním, keď sa budeme baviť o hodnotení monitorovaní. Investície EÚ v Litve pomáhajú vlastne naplneniu všetkých troch cieľov, e, ktoré poznáme. Takže jednak zlepšovanie životného prostredie, prepájanie regiónu e, pri prepájaní do, e, sektoru dopravy a energie a zvýšenie prosperity, to znamená sú nasmerované na malé a stredné podniky, rozvoj zamestnanosti, rozvoja a výskumu. V rámci operačného programu sme Takže Európske, investičné fond, e, Európske investície v EÚ pomáhajú investíciám, e, energetike, dopravy a trochu menej pri oblasti bezpečnosti a vzdelávania, prípadne minimalizácii rizík. Tu vidíte vlastne to graficky e, znázornené a to vlastne ukazuje, kde je potenciál pre spoluprácu. Neznamená to ale, že niektoré projekty nemôžu byť prospešné pre ďalšie oblasti, napríklad oblasť E, zdravia, prípadne turizmu. V národnej legislatíve v Litve existuje niečo ako e, také ustanovenia, ktoré sú teda nápomocné implementovania tohoto európskeho rámca Európskeho rozvojového fondu. To sa týka napríklad alokácií, prípadne používanie e, tých zdrojov na nové aktivity so zahraničnými partnermi v rámci mnohonárodných, projekt, mnohonárodných projektov. Naozaj si myslím, že tieto ustanovenia, ktoré v našej legislatíve máme, vytvárajú skvelý základ pre cezhraničné aktivity a spoluprácu. E, e, naše inštitúcie majú možnosť vytvoriť si vlastne kritériá, ktoré potom e, vyhodnocujú, ktoré projekty naozaj k tej stratégii prispievajú. Momentálne tieto kritériá vyzerajú následovne. Je tam 5 opatrení, aj keď samozrejme tých 5 nie je až také veľké číslo, ale ukazuje nám to, že sa naozaj zameriavame sa na tú stratégiu. Je tam požiadavka, respektíve naše inštitúcie, pri vytváraní finančných podmienok, fin- podmienok financovania, tak sa snažia učiť, či ten projekt v každom svojom aspekte stratégii napomáha alebo nie. A ďalej máme aj e, také usmernenia pre tých potenciálnych projektových manažerov, tak aby sme dokázali určiť, či ten projekt, ktorý chcú zrealizovať, akým spôsobom bude naozaj prispievať k rozvoju e, v tom zmysle, ako sme si ho definovali. Zvyšujeme aj ich povedomie osveta medzi potenciálnymi projektovými manažermi, ale musím povedať, že nie vždy sme úplne úspešní alebo presní. Poprvé, tie opatrenia sú veľmi komplikované častokrát a nie všetky projekty tým, k tejto stratégii napomáhajú. Druhá vec, inštitúcie a hlavne potenciálni projektoví manažeri častokrát im jednoducho chýbajú nutné kompetencie na to, aby zvládali to oblasť Európskeho rozvojového fondu. V programovacom období 2014-2020 sme zlepšili ten systém pre fondy a monitorovanie. Ten monitorovací systém, a to zdôrazňujem, nie je e, extra oddelený pre Európsky rozvoj fond, takže viac menej sme tam len rozšírili ten náš systém, ktorý máme, monitorovací systém, a tým dokážeme určiť, ako ten projekt prispie k rozvíjaniu stratégie. Rozdielame to na dve Eh, dve úrovni, tak ako už som hovorila, podľa tých dvoch podmienok. Prvá, tematický príspevok k tej téme, a síce či je ten projekt relevantný v rámci horizontálnej akcie tejto stratégie a potom ešte meriame aspekt cezhraničný, teda či prispiatý na zahraničným partnerom. Táto funkcionalita v tomto období nám pomohla zlepšiť ten monitorovací proces, určite to uľahčila hlavne v porovnaní s tým, čo u nás fungovalo v programovacom období 2.7.2.14. 2014 Nemáme teraz úplne veľmi veľa nejakých, nejakého číslo tých cezhraničných programov, ale vďaka tomu aspoň vidíme, Eh, kde máme ten potenciál na cezhraničnú spoluprácu. Eh, tu sa nebudem príliš zdržiavať, len som chcela ukázať, ako vyzerá taká platforma pre podporu spolupráce. Aktívne eh, spolupracujeme v rámci RDF, takého siete pre tých sprác, tie riadiace organizácie alebo úrady. Potom sme súčasťou siete baltických krajín a potom Európskeho zahraničného, e, polnospodárskeho fondu ktorý vedieme vlastne túto spoluprácu. Takže myslíme si, že sú to všetko veľmi dobré platformy a fóra pre medzinárodnú spoluprácu. Ako som slúbila už na začiatku tejto prezentácie, na tomto slajde vidíte niekoľko čísel, ktoré sa týkajú aktuálnej programovacieho obdobia. Zo všetkých projektov, ktoré e, sa začali implementovať, presne 26,9 bolo vyhodnotených, že prispievajú naozaj Európskom rozvojovému fondu a programu. To je vlastne ten tematický príspevok. A čo sa týka ten aspekt tej e, cezhraničnej e, spolupráce, tam je asi 2,3%. Takže 2,3% momentálne čerpame z troch e, európskych, z, na tri projekty pre európske štruktúrálne e, investície pre malé stredné podniky, energetika, rozvoj, a výskum a rozvoj. Takže ak vidíte takéto výsledky, tak určite si kladete otázku, prečo sa výrazne nezvyšil počet tých projektov, pre, kde sa spolupracuje, ak všetky legislatívne požiadavky a ten rámec je správne nastavený. Takže žiaľ, sú tam nejaké tie úzke miesta, tzv. Eh, jednoducho konštrikcie. Eh, Spomeniem teraz len tri a myslím si, že keby ste mali možnosť, tak e, ak vás niečo napadne, ak by ste sa mohli vyjadriť, tak určite by ste ich našli ešte viac a ja sa sústredím na také tie tri hlavné. Prvá vec, veľmi e, málo ľudí vôbec o tom Európskom rozvojovom fonde vie. E, podľa štatistík vieme, že iba 14 E, tých respondentov tento program vôbec poznajú. Čo sa týka ďalších makroregionálnych stratégií, tak ešte menej ľudí o nich vie. E, ďalej e, o nich nevedia inštitúcie. V týchto programoch niektoré inštitúcie vôbec netušia, tie, ktoré o tom vedia, nevidia žiaden prínos v zapojení sa do toho. Takže ako to je možné, že potom inštitúcia, ktorá má tú moc a možnosť sa zapojiť a urobiť tú zmenu, vlastne neverí, že je to možné, tak to samozrejme nemôže byť efektívne. A moja nedávna skúsenosť z tej e, siete RDF pri regionálnej spolupráci, jednoducho, jedna hlavná, hlavná vec, ktorá mi je jasná z mojej skúsenosti, je, že máme rôzne implementačné pravidlá a tie potom e, častokrát e, znemožňujú tú spoluprácu. Tak čo sa týka tých naozaj tých úzkých miest, tých konštrukcií, e, tak čo sa dá zlepšiť? Prvá vec. Prvá vec, zvýšiť tú vizibilitu týchto, tejto európskej stratégie pre Bal- Baltskú oblasť. Tento program Koezná politika v Litve v krátkosti môžem povedať, že je veľmi úspešná a vlastne teší sa veľkému zájmu našich občanov dô, vlastne ukázalo sa, že viac než 90 nášho obyvateľstva pozná napríklad koheznú politiku a dokonca 8 z 10 respondentov tvrdia, že osobne e, nejakým spôsobom na svojej koži pocitili príspevok tejto politiky. Takže ak vidíte, že keď je tam tých 14 E, keď sa bavíme o tejto baltickej stratégii a nejakých 80 koheznej politiky, tak myslím, že už to vôbec nemusím ďalej rozvádzať a komentovať. Keď hovorím o vizibilite, chcem zdôrazniť jednu vec. Je treba zvyšiť vizibilitu tých nástrojov, pre tie, tú, e, ktoré máme pre cezhraničnú e, spoluprácu. Máme webové stránky, máme nástroje na vyhľadávanie zahraničných partnerov, ale opäť ľudia o tom jednoducho nevedia. Veľmi málo ľudí o tom vie. Druhé odporúčanie, ktoré máme, je e, urobiť z tohoto bátskeho programu niečo, čo je nevyhnutné spôsob, akým fungujú naše inštitúcie, alebo teda aj projektoví manažery, ktorí potom hľadajú e, a vyhodnocujú, či ten projekt pos, posilňuje tento program alebo nie, tak jednoducho tým môžu naozaj úplne zmeniť tú osvetu alebo povedomie o tomto programe. To povedomie samozrejme sa nebude zvyšovať tak rýchlo, ako by sme si predstavovali, pretože to už je ľudská povaha. Ale myslím, Eh, si, že vôbec kráčať pred, hoci pomaly je lepšie, než stať na mieste. Eh, nedávno som mala telefonát, ktorý sa týkal eh, práve tejto baltického programu a myslím si, že je to také maličké víťazstvo, malý krok smerom k tomu splneniu nášho cieľu. Tretia vec, myslím si, že máme, respektíve máme skvelé vlastne stimuli a podporu tejto cezhraničnej spolupráce. Niečo som vám tu už povedala, pár príkladov a máme ich o mnoho viac, napríklad ešte dodatočné financovanie, ďalšie nefinančné benefity. Všetky tieto stimuly ale by mali vychádzať z jedného jednoduchého pravidla. Potenciálni manažery by mali naozaj veriť, že tie budúce e, prínosy sa im vyplatia. Teda budú do toho chcieť investovať aj to úsilie a tú svoju prácu. Ďalej, tretia vec, flexibilita a zjednodušenie pravidiel. Ak sa bavíme o ďalšom e, programovacom období, tak si myslím, že práve cezhraničná oblasť je, e, je miesto, kde sa potrebujeme jednoduchšie, flexibilnejšie pravidla, ktoré bude jednoduchšie kombinovať, ktoré zabezpečia transparentnosť fungovania, ale nebudú záťažou. Takže toto je e, na komisii, aby pripravila návrhy na túto reguláciu a potom to bude na rade a na parlamente v čase, teda v, v, potom pri vyjednávaní. No a na záver mojej prezentácie by som rada ešte povedala, že svet E, tohoto európskeho programu pre rozvoj Baltického regiónu určite nie je dokonalý. Sme od toho ešte ďaleko, ale ten potenciál tam je obrovský a je možné ho realizovať, ak využijeme tie synergie a spoločnú e, snahu. Takže dúfam, že všetci budeme dostatočne ctižiadostiví, ambiciozní a využijeme tú moc, ktorú máme na to, aby sme dokázali realizovať zmenu, ktorú chceme. Tu vidíte moje kontaktné údaje a určite neváhajte ma kontaktovať, ak budete potrebovať ďalšie informácie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz budeme pokračovať. Pán Felix Moldovan. Prednesie nám informácie, ktoré sa týkajú Európskej stratégie pre podunajský región na obdobie po roku 2020. Pán Moldovan bude vlastne prednášať v mene predsedníctva Maďarska v danom regióne. Ďakujem za slovo, dámy a páni. Ďakujem v prvom rade za pozvanie a taktiež za možnosť predniesť niečo o našich skúsenostiach, pokiaľ je uplatňovanie stratégie v podunajskej, v podunajskom regióne. To, čo budem hovoriť, ale hm, bude vlastne eh, pojednávať o maďarských skúsenostiach pri implementácii stratégií. Takže keď hovoríme o budúcnosti, je to dosť náročná výzva aj za normálnych okolností a v normálnych časoch. Ale v súčasnosti máme pred sebou ešte ťažšie a náročnejšie aspekty. Svoju prednášku mám rozdelenú do niekoľkých podbodov. V prvom rade sú tu rokovania o Brexite, ktoré prebiehajú. Toto určite bude mať dôsledky z hľadiska politiky súdržnosti po roku 2020. Ďalej, nakoniec začiatkom budúceho roku nás čaká ďalšia etapa <clears throat> pri implementácii stratégií pre regióny. Ďalej sú tu veľmi rôzne možnosti, ktoré, ktorými sa európske krajiny budú môcť uberať. V tomto kontexte je tu mnoho premenných, ktoré budú zadefinovať čo sú makroregionálne stratégie a na čo sa dajú využiť. Ako som už naznačil, je to veľmi náročná vec. Na druhej strane musíme taktiež e, pripomenúť, že tieto makroregionálne stratégie e, majú len 8 rokov. Iba toľko existujú, takže ide o stratégie, ktoré sa týkajú mnohých priorít a to všetko sa za 8 rokov zrealizovať nedalo. Takže pokračujeme aj ďalej pri implementácii týchto makroregionálnych stratégií a myslím, že musíme veľmi jasne urobiť čiaru a musíme si rozdeliť to, čo sa dá a čo sa nedá. Začnem prezentáciu tým, že vám poskytnem o tom, informácie o tom, ako my nazeráme na implementáciu stratégie rozvoja podunajského regiónu. Takže čo poháňa? Čo je tým momentom, tou hybnou silou pri implementácii? Isté, súvisí to aj s využívaním eurofondov. Ja chápem logiku, ktorá sa tu uvádza. Trikrát nie, ako vidíte. E, samozrejme, to sa odvíja od toho, že teda nemajú byť žiadne politické stimuly, žiadna vizibilita a žiadne vlastníctvo, tak povediac. Možno to znie príliš tvrdo, ale z hľadiska implementácie, čoho sme svedkami, bohužiaľ, že politický aspekt ako si sa vytráca. Takže stačí sa pozrieť len na účasť vysoko postavených politických predstaviteľov na každoročných fórach a vidíme, že tam ten záujem klesá. A žiaľ, zistili sme aj to, že celý rád operačných programov, ktoré sa realizujú v Maďarsku, nesúvisia s makroregionálnou stratégiou a tieto programy a práve, že by mohli poskytnúť určitú strategickú podporu aj z hľadiska využívania eurofondov a mohlo by to poskytnúť aj naplnenie e, myšlienky správneho využívania eurofondov. Pokiaľ ide o vysokú účasť politikov, tak možno na riadiacom orgáne podunajskej stratégie tam tiež vidíme nerovnakú účasť zo strany politikov jednotlivých krajín regiónu. Napríklad na stretnutiach riadiacej skupiny. Takže tiež sme zaznamenali pokles účasti, dosť významný. A toto je ozaj vážny problém, ktorý treba riešiť, ak chceme, aby e, tie makroregionálne stratégie naozaj plnili svoj účel. A keďže neexistuje politická podpora, teda významná podpora týchto makroregionálnych stratégií, tak e, tieto stratégie sú stále veľmi slabý nástroj na druhej strane chápem, že pokiaľ ide o stratégiu podunajského regiónu, je to veľmi komplikovaná záležitosť. Sú tam národní koordinátori, je tam e, pracovná skupina, riadiaca skupina, tam sú rôzne záujmy parciálne. Ale určite spolupráca na tejto úrovni musí byť, alebo <laughs> určite je a bola by ešte lepšia, eh, efektívna, ale je to náročné. Ďalšou výzvou, ktorú chcem spomenúť v súvislosti s touto stratégiou, sú veľmi rozchádzajúce sa prístupy. Jedna Baden-Württemberg, Badensko-Württembersko, keď s Moldavskom porovnáme. Je to široké spektrum z aj vzdialenosti. Vieme, že tie najnaliehavejšie priority sú veľmi divergentné, povedal by som. Určite bude jasné, že keď sa chce dosiahnuť konsenzus medzi zúčastnenými krajinami bez ohľadu na to, o čo ide, je to veľmi náročná záležitosť. Pokiaľ je o financovanie, tak eh, to prepojenie medzi makroregionálnymi stratégiami a operačnými programy, programy je to tam veľmi slabé. V podstate e, na jednej strane viem pochopiť, prečo to je tak, pretože keď sa rokovalo o podunajskej stratégii, tak e, v súčasnosti platné operačné programy už boli rozbehnuté, už ich rámec bol vlastne rozhodnutý. A určite to bude súvisieť aj s budúcim viaročným finančným rámcom, ale toto sa, ešte, tomu sa ešte vrátim. Chcem povedať, že tu neexistuje dôvera medzi financujúcim nástrojom a medzi tými, ktorí implementujú stratégiu, ktorí ju vykonávajú. Takže ide o to, že sa vytvorilo mnoho byrokracie, ktorá spomaluje financovanie projektov a naozaj to brzdí ľudí, ktorí by mohli prísť aj s myšlienkami a nápadmi a snažili by sa navrhnúť e, nejaké projekty. A ešte posledná odrážka obmedzená spolupráca medzi makroregionálnymi stratégiami. Pokladám to za dosť nešťastné, pretože z mojej veľmi obmedzenej skúsenosti aj s makroregionálnymi stratégiami e, existuje mnoho takých prvkov správnej praxe, ktoré by sa mohli e, uplatniť. Aj nakoniec sme sa poučili z tých minulých e, implementácií stratégie, takže bolo by lepšie v budúcnosti posilniť komunikáciu medzi týmito stratégiami. Určite by to bolo na prospech veci takže vyhliadky nie sú veľmi svetlé. Aj keď viem, že z hľadiska makroregionálnej stratégií je tu e, priestor pre zlepšenie, dovolil som si navrhnúť určité odporúčania. Jedna z najväčších víziev, ktorú e, kde ešte neviem presne stanoviť konkrétnosti, ale ako vytvoriť nejaké politické stimuly. Možno vysoko, teda politická účasť predstaviteľov na vysokej úrovni, to by určite mohlo byť na prospech. A potom a iba potom by sa makroregionálne stratégie mohli využívať na riešenie súčasných víziev, ktorým čeli EÚ. Makroregionálne stratégie poskytujú platformu, pre úprimnejšiu a priamočiarejšiu komunikáciu, ale ide o to, aby sa tieto stratégie využívali na navrhovanie riešenia kríz, ktoré, ktorým čelí Európska únia. V Maďarsku organizujeme každoročné fórum, teraz to bude v októbri, a plánujeme sa zaoberať otázkami ktoré sa týkajú nastávajúceho obdobia, napríklad európskej bezpečnosti, budovania infraštruktúry, diverzifikácie, energetickej bezpečnosti aj z tohoto aspektu. Takže pokiaľ ide o najnaliehavejšiu krízu, ktorú, ktorej čelí Európska únia, a to je aspekt migrácie, aj to musíme riešiť z hľadiska stratégie. Musíme získať eh, informácie a názory tých štátov, ktorých sa to týka, aby sme mohli uplatňovať alebo vytvoriť lepšiu stratégiu. A potom by mohla byť nástrojom pre riešenie problémov a niektoré veci možno treba premyslieť znova a potom musíme zefektívniť naše aktivity. Ako som už spomínal, je to veľmi komplikovaný systém, ktorý potrebujeme viac upresniť a zacieliť, zamerať, aby sme sa potom mohli usilovať e, dospieť k tomu, čo, na čo poukazovali aj kolegovia v súvislosti s pobaltským regiónom. Pokiaľ ide o finančné aspekty toho, čo by sa malo zlepšiť. Keď som spomínal, Zapracovanie e, makroregionálnych stratégií do viacročného finančného rámca, to je vec nesmierne dôležitá. Bez toho tieto stratégie nebudú dostatočne efektívne. O tomto by som mohol hovoriť celé hodiny samozrejme, ale asi by sa vám to nepáčilo, takže to zostručním. Veľmi praktický prístup O čo sa teda usilujeme v Maďarsku je vytvorenie platformy pre operačné programy. Teda v Maďarsku sa snažíme o otvorenú diskusiu o tom, ako tieto môžu prispieť taktiež e, k podunajskej stratégii a aby sme zefektívnili napríklad aj vynakladanie prostriedkov. Pokiaľ ide o koordináciu, v rámci EÚ máme štruktúru predsedníctiev, teda trio, predsednícke trio a neviem, koľký ste si vedomi toho, že predsedníctva z hľadiska strategického rozvoja regionov e, sa menia a A musíme určite vylepšiť aj komunikáciu, aby projekty riešili lokálne otázky, aby sme mali jasno a aby občania mali jasno o tom, alebo v tom, ako fungujú tieto projekty. A potom to bude na prospech implementácie. Ďalej. Národní koordinátori potrebujú mať jasno v rozpočtových otázkach. Väčšinou tu hovorím teda o tých krajinách, ktoré e, nie sú členmi EÚ a tí majú problémy dokonca aj vycestovať na stretnutia e, riadiacej skupiny. Ale toto sa dá ľahko e, vyriešiť a proste by sa poskytol týmto predstaviteľom taktiež určitý rozpočet na náklady na cestovné a No, tlažné, aby sa mohli zúčastňovať tých zasadnutí riadiacej skupiny. Z hľadiska administratívy taktiež treba situáciu vylepšiť pre to, že národní koordinátori EUSBR e, R e, ak tedy má fungovať efektívne tento orgán, tak potom aj to osvojenie si to, čo nazývame ownership, to sa má zlepšiť taktiež. Koľko ešte mám minút, prosím? Pýta sa rečník. Aha, dobre, po, poviem, troška to urychlím. Európska komisia vytvorila veľmi dobrý materiál o súčasnej úrovni implementácie stratégií a väčšina týchto myšlienok a návrhov, ktoré mm, sa pretraktujú, e, tie sú tu predložené, ale musíme si povedať, že rotujúce oblasti priorit, to nie je správne riešenie, ale potrebujeme e, si urobiť jasno v tých prioritných oblastiach a potrebujeme vytvoriť nový systém, pretože to, čo funguje doteraz, v podstate brzdí implementáciu. Keď sa budú eliminovať prioritné oblasti, asi tu bol ten posledný krok, posledná oblasť, ku ktorému by, tam krok, ku ktorému by sme sa mali uchýliť. E, je tu aj veľ, niekoľko veľmi dobrých príkladov a myslím, že toto je môj posledný slajd. Rotujúce predsedníctva EU, SDR, e, to je veľmi dobrá myšlienka a spolu s Európskou komisiou to Európske fórum je veľmi dobrá vec. Obvykle tam býva 700-800 zainteresovaných, takže vidno, že existuje tu záujem o makroregionálne stratégie, čiže čo musíme urobiť teraz je lepšie si pozrieť tie údaje, ktoré máme k dispozícii a možno troška to vylepšiť. A ešte nakoniec jedna myšlienka. Náš prístup k pre, z hľadiska predsedníctva. Chceme eh, taktiež eh, lepš, intenzívnejšie zapracovať alebo účasť krajín, ktoré nie sú členmi EÚ do týchto aktivít. Súvisí to aj s vylepšením susedskej politiky. Iniciovali sme v tomto smysle viacero projektov a tieto eh, napríklad eh, sa týkajú aj nadnárodného podunajského programu a súvisí s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ. Napríklad je tu eh, spoločný projekt TIS alebo Sotvino a tak ďalej. Čiže je tu viacero projektov, o ktorých sme presvedčení, že ich môžeme zaradiť teda v súvislosti s tými krajinami, e, ktoré nie sú členmi EÚ, že ich môžeme zapracovať aj do EU SDR. A aby sme dokázali lepšie reagovať aj na očakávania, ktoré tu existujú, predovšetkým zo strany tých krajín, aby sme im dokázali viac pomôcť, aby sa neskôr, zda mohli uchádzajú členstvo v EÚ. Takže máte k dispozícii aj moje slajdy. Samozrejme, mohol by som pokračovať ešte dlho, ale ak e, by ste sa chceli niečo spýtať, nech sa páči, som k dispozícii, máte na mňa aj kontakt a teším sa, že sa s vami opäť stretnem 18. 9. októbra v Budapešti na 6. každoročnom fóre Európskej podunajskej stratégie. Ďakujem pekne a ďakujeme aj za pozvanie. Teraz dávam, priestor. Teraz dávam slovo pánu Nikolovi Faviovi, kto je, ktorý riadi Úrad výskumu analýzy a manažmentu znalostí. Je to oddelenie politiky súdržnosti a je z predsedníctva Rady ministrov z Talianska odprezentuje nám ďalšiu makroregionálnu stratégiu, až dve, pre Jadranské more, skratka EUSAIR a pre Alpský región EUSALP. Ďalšie prístupy. Máte slovo. Thank you, chair. Thank you everybody for the invitation. Dobrý deň, prajem. Pani predsedajúca, ďakujem za pozvanie. Budem hovoriť o dvoch najmladších makroregionálnych stratégiách prezentáciu. Som pripravil tak, aby som eh, ozrejmil hodnoty týchto dvoch programov. Budem hovoriť o administratíve a efektívnosti a niekoľko minút vášho času si dovolím využiť na to, aby som podporil to, čo hovorili predrečníci. Predrečníci naozaj vyjadrili relevantné skutočnosti a nebudem ich opakovať v mojej prezentácii, iba sa sústredím na základné veci. A potom sa dostanem k záverom a niektoré výsledky, ktoré prezentovali moji kolegovia, odprezentujem trošku inak, pretože ako vieme, všetko to stojí na podrobnostiach a konkrétnostiach a praxi. Uvidíme, či výsledky majú svoju hodnotu a či sú také zlé, ako sa zdá. Pri vyhodnocovaní musíme totiž to byť veľmi opatrní a neriskovať zjednodušovanie. Pravidla financovania a inštitucionálne pravidla však zjednodušiť je žiaduce. A tam som zaznamenal vynikajúci počin a iniciatívu urobiť tak. Takisto iniciatíva zlepšiť spoluprácu medzi rozličnými partnermi, krajinami, medzi rozličnými úrovňami správy veci verejných a podľa mňa treba participovať v dvoch rozličných prostrediach, politickom a odbornom. Čelíme tu rizikám, že sa budeme venovať nie tým najdôležitejším veciam a preto je dôležité zharmonizovať e, fondy a aktivity, aby bolo všetko v súlade. Hovoríme o národných programoch, regionálnych programoch, priamých fondoch od e, komisie a pri makroregionálnych aktivitách treba usúvzťažniť rozličné vrstvy, rozličné systémy. Toto je vec, s ktorou súhlasím. A tieto výsledky by som rád potvrdil pri regionálnych, makroregionálnych stratégiách, e, o ktorých budem hovoriť, o tých dvoch najmladších. Oblasť Jonského a Jadranského mora, tam sú štyri členské krajiny EÚ a štyri nečlenské európske krajiny. E, región je komplikovaný. Ako viete, na Balkáne boli vojny, je to ešte len 15 rokov dozadu a niekde boli ohniská napätia ešte 6-7 rokov dozadu. Úlohu, ktorú zohrala nielen makroregionálna stratégia, ale niektoré politické iniciatívy, ktoré vznikli hneď po vojnách a nepokojoch, etablovali dialog medzi týmito krajinami. Um, Ľudia z tohto regiónu si vzali veci za svoje v súvislosti s týmito makroregionálnymi stratégiami, osvojili si ich a tento dialog sa stal naozaj relevantným v súvislosti s riešením problémami regiónu. Napriek tomu ešte stále pretrvávajú isté problémy, v ktorých treba urobiť kroky. Ďalej, pretože ešte sa nezahrnulo Kosovo a bývala Juhoslovanská republika Macedónsko do tohto makroregiónu. A to je ďalší krok, ktorý, s ktorým sa treba nejako vysporiadať. Čo sa týka správy veci verejných v regióne, pri makrostrategii máme problémy s hranicami. Preto treba úlohu makroregionálneho eh, konceptu posilniť, podobne ako to je s inými makroregiónmi a dúfame, že pre, trojka predsedníciev nám v tom pomôže. As well as to have a shared presence. I mean... Bude aj zdieľané predsedníctvo, budeme spolupracovať s inými krajinami a budeme vyžadovať silnejšiu participáciu aktérov. Aktéry odvedú odbornú prácu, ale treba povedať, že tematická e, riadiaca skupina, ktorých je dokonca viacero a budú identifikovať priority tejto oblasti a stanovať programy, Zdá sa, že tieto skupiny, tieto TSG musia vykonať ešte ďalšie analýzy, pretože niektoré aktivity je možné urobiť a pri niektorých oblastiach treba ešte odviesť istú prípravnú prácu. V Jadranskom mori eh, je mnoho problémov, ktoré treba koordinovať. Chorvátsko napríklad sa zapojilo do niečoho, potom vycúvalo a sú tu podobné problémy, ktoré si jednoducho treba najprv prediskutovať, kým sa pro, programy rozbehnú. Aké lekcie sme sa e, poučili z makroregionálnej stratégie EU s AIR? Vznikol politický dialog, začalo sa A to je vždy dôležité, keď sa zoskupia na spoluprácu krajiny, ktoré v minulosti spolu bojovali vo vojne. Vytvárajú sa normálne priateľské zväzky. Všimol som si, že niektoré krajiny, ktoré sa rozdelili pred mnohými rokmi, znova sa vracajú k spolupráci, ako keby sa problémy ako si uh, jednak z vyriešili, jednak treba pro problémy riešiť spolu ďalej. Členské krajiny však sú istým spôsobom unavené, z, preťažené, pretože finančne sa potýkajú s problémami a s týmto treba niečo urobiť, aby sa posilnila kapacita a aby sa mohlo pokračovať s prácou ďalej. E, trojka predsedníctiev by mala sa naozaj razantnejšie postaviť na čelo a začať skutočne viesť tieto iniciatívy, riadiť ich. Táto rola lídrov je dôležitá aj pri technických skupinách, odborných skupinách, ktoré sa spomínali. Inak tieto odborné skupiny jednoducho sú len takými diskusnými klubmi a nikam to nevedie. Preto treba silnejšie vedenie, definovať lepšie úlohu lídrov a zároveň zachovať istú odbornú autonómiu týchto skupín TSG. pri prediskutovaní si regulačného rámca. Dôležité je uvedomiť si, že tento počin mal e, konkrétne výsledky. Jednoducho zoskupil a zosúladil fondy a preto aktivity, ktoré stoja za týmito makroregionálnymi stratégiami, sa mohli rozbehnúť. Máme národné fondy, máme fondy z EÚ, máme regionálne priame fondy, ktoré riadi Únia. Myslím, že toto všetko by bolo dobre dodať. V tomto zmysle úloha komisie a inštitúcia, ktorú zastupujem, i tieto úlohy by mali, síce je to dobrý prístup, ale z politického hľadiska Komisie ako keby vás zo spolupredsedníctva. Krajiny si prevzali veci za svoje, to je pozitívne, ale úloha komisie je extrémne dôležitá a ak členské štáty prejavujú uh, únavu z nečinnosti a z komplexnosti všetkých e, postupov a procedurálnych záležitostí. Tie malé krajiny to majú ťažké, tam sa treba toho naozaj veľa naučiť pri makroregionálnej stratégii, ako dodržiavať postupy a preto úloha komisie je skutočne stále dôležitá. Toľko skúseností z EU SAIR. Prechádzame na stratégiu EU SALP. Je to veľmi bohatý región Je to silná skupina EU e krajín, z ktorých tri sú tzv. otcami zakladateľmi Európskej únie, čiže je to silná báza únijných krajín. Veľmi dobre vedia, o čom je spolupráca. Pre nich to nie je nič nové, táto makroregionálna spolupráca. A, a tento počin je posledný Táto makroregionálna stratégia je posledným počinom v sérii e, spolupráce tejto skupiny. A táto skupina mieni demonstrovať svoj rozdiel od ostatných e, makroregiónov, svoju autonómiu, má politickú a inštitucionálnu kapacitu, aby sa mohla vysporiadať s výzvami. Čiže tu nemáme ťažké inštitucionálne prostredie, s ktorým by sme sa borili. Sú tu nástroje, sú tu politické, odborné e, kapacity. V tomto zmysle e, správa veci verejných je síce spletitá, pretože riadiace skupiny, v tomto prípade ich nazývame akčné skupiny, action groups, fungujú aj na vysokej politickej úrovni, majú tam zastúpenie z najvyššej úrovne a lídry tam majú silné postavenie. A na rôznych fórach a platformách niektoré politické skupiny dominujú Nevždy sa dodržiava postup, kedy sa akčné skupiny e, postavia na čelo alebo niečo riadia. Je to jedna z najmladších stratégií, takže možno je priskoro vyvodzovať nejaké dôsledky z e, tejto situácie. E, Teraz chcem povedať niečo, čo sa zvyčajne nehovorí verejne, ale beriem za to plnú zodpovednosť. Verím, že toto je silná autonómna skupina, v ktorej sú silné, silní aktéry a niektoré veci sa jednoducho nepresadili v tejto skupine kvôli tomu, že sa nedodržiavali postupy, že neboli dodržané niektoré odborné otázky, fóra a platformy neboli až také autonómne a iní aktéry zase boli až veľmi autonómni, takže sa nedopracovalo k výsledkom. Preto došlo aj k istému meškaniu pri dosahovaní výsledkov. Súčasné predsedníctvo je Bavorsko, to riadi túto makroekonomickú stratégiu. Odprezentovalo Bavorsko svoj prístup, ale iní partneri sa s ním nestretli stotožnili úplne a vzniklo ako keby e, niekoľko skupín takých priateľských, ktoré každé, každá skupina si presadzuje svoje a, a je tam toľko priateľských zväzkov, že sa až takmer nedá pracovať. Prepačte, že to hovorím takto otvorene, ale je dôležité to povedať. A myslím si, že skupina to sama si uvedomuje, alpských krajín, že musia byť určité pravidlá pre regionálnu koordináciu a takisto pre koordináciu z centra. Ak sa raz e, rozbehne nejaká iniciatíva, na ktorú sa pridelia aj granty, tak na národnej úrovni možno vzniknú rozličné myšlienky, rozličné iné programy a treba nájsť medzi nimi rovnováhu, začať dialog s partnermi na odbornej úrovni a potom až dospieť k nejakému rozhodnutiu, k nejakému návrhu. A do toho vstupuje politická úroveň, kde uro- treba urobiť tú istú vec. Ale ja nebudem predsa hovoriť čo ma- tom politikom, čo majú robiť ale zastupujú ľudí. Sú, za, na to boli zvolení. Povedal by som, že posledné EUS eh, e Alp Forum nebolo veľmi dobre zastúpené. Zastup, všetci zastupcovia sa nezúčastnili, takže niektoré Vlády prišli, vyhlásili ste vyhlásenia, iné nie, ale okamžité výsledky zatiaľ veľmi nevidno. Ako sme sa poučili z takéhoto vývoja, z takýchto skúseností? Chcel by som e, podporiť, čo povedali moji kolegovia, ale niečo aj obhájiť. Celkovo e, myslím si, že sme mali naozaj veľmi pozitívnu skúsenosť s touto makroregionálnou stratégiou. Sú to krajiny a regióny, ktoré vlastne sú tak na periférii, také periférne regióny danej krajiny, samozrejme, ale sa nie EÚ, a ktoré vlastne spolu riešili tie problematické záležitosti. Nede len o geografický a teritoriálny rozvoj, Je to aj o to, že sme riešili regulácie aktivity, e, kde sme vlastne dokázali prekonať tie hranice, ktoré nás e, delia, hranice deliace jednotlivé štáty aj e, v rámci EÚ, národné, legislatívne a tak ďalej. Takže rozvíjanie týchto strategických politík, to je práve prínos takýchto makroprístupov aj v rámci regulácie jednoducho ísť ešte o ten krok ďalej, nielen e, byť v súlade s tými nariadeniami, ale urobiť niečo navyše, urobiť niečo navyše, čo sa týka napríklad fondu ku súdržnosti. Vždy, keď sa zídeme a bavíme sa o možných riešeniach daného problému, tak vždy sa stretávame s tým, že dobre, je tu uh, štrukturálne fondy, fond pre zamestnanosť, fond pre súdržnosť a tak ďalej. Rôzne fondy majú pre jednotlivé krajiny rôzne ciele, rôzne pravidlá a tak ďalej. V každej krajine by sa jedna vec aj riešenie líšila. V Taliansku sa to robí inak než niekde inde. Krajiny budú mať iné pravidlá, iné názory. Takže naozaj by bolo záhodno to trošičku aspoň zjednodušiť. Používanie fondov, používanie týchto pravidel a tak ďalej. To je viac než vítané. A dovolím si použiť aj slovo, výraz, ktorý možno nie je taký E, sa nepoužívame, takže zjednodušiť a tzv. homogenizovať. Myslím si, že v tejto oblasti je úloha komisie veľmi silná. Naozaj majú, má komisia hrať veľmi silnú úlohu z technického hľadiska a síce zjednodušovať práve správu týchto makroregionálnych stratégií. ak to je naozaj, ak to má reprezentovať národné, regionálne a, a úrady a inštitúcie, čo by tak malo byť, tak toto je práve to politické fórum, kde by sa mali veci riešiť a diskutovať sa o nich. Aj s autonómnymi technickými skupinami, ktoré prinášajú práve aj tie možné riešenia problémov, ktoré, ktoré vnímame. Centra naozaj regionálneho rozvoja, centrálne regionálne zastúpenie, reprezentácia, to je jedna dôležitá zložka, zároveň na druhej strane autonómia a správa aj tých autonómnych častí. Niekedy je to na, tej, na tom výboru, na tej rade, aby stanovila smer. Tie najdôležitejšie výsledky, ktoré tu môžeme dosiahnuť, sú i smerom k zosúladeniu pravidiel inštitúcií a ich fungovania, zjednodušovanie financovania. Naozaj zosúladiť tieto veci smerom k tej makroregionálnej stratégii e, všetkých tých fondov, európskych fondov a tých alokačných nástrojov, ktoré Únia a Komisia majú k dispozícii. Teda pozícia talianskej vlády zostáva tak, e, zostáva e, teda v, taká, že je to podporovať makroregionálne stratégie a je treba zároveň riešiť jednotlivé témy, ale na makroregionálnej úrovni. S tým, že tá geometria a zadaní sa vždy bude líšiť. Niektorý problém riešime z jednej strany, treba v Pobalti, inde v, e, v, v Alpskom regióne alebo v Pobalti. Ale naozaj poďme trochu to zjednodušiť. Takže zjednodušenie pravidiel, jednak tých makrostratégií a tiež pravidiel financovania inštitúcií. Takže dúfam, že sa mi podarilo vyjadriť sa jasne. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Mám tu veľmi dlhý zoznam žiadostí o slovo a ešte stále nie je uzavretý, takže začneme. Pán Guturlino, náš pán spravodajca ohľadne správy o implementácii makroregionálnych stratégií. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za tieto prezentácie a ospravedlňujem sa za hlas, hovorí pán rečník. Trošku ma dnes ráno rozbolelo hrdlo. Jedna dôležitá vec, ktorú chcem spomenúť, a na ktorú si myslím, že je treba sa e, zamerať. Vďaka aj tej skúsenosti, ktorú máte z praxe, čo si myslím, že je vôbec najdôležitejšia vec. Žiadate, aby sme podporovali túto politiku, tento druh politiky a posilňovali ju. Ale kde máme, kam presne máme napriami tú našu snahu? Momentálne prebieha revízia e, riadenia fondu na súdržnosti a do roku 2018 budeme revidovať aj ďalšie ustanovenia takže e, o ďalších fondoch. Takže si dovolím poprosiť vás iba na základe teda vašej skúsenosti, čo by ste nám odporučili, kde sa máme, kde sa máme, na čo sa máme zamerať. Dobre, povedzme, že už končí to obdobie experimentu v oblasti tých makroregionálnych stratégií a ak to máme teda upevniť ako európsku politiku už za teda fázu tej exper- toho experimentu, tak čo nám odporúčate? Ktorým smerom sa vydať? Napadá ma tu pár bodov. Prvá vec, finančný rámec. Vlastne veľmi jasne hovoríte, že, tu nedost- že sa tu nedostáva zdrojov. Je tu nedostatok zdrojov, ľudských zdrojov, tiež finančných a, a ľudských zdrojov. Takže aký je váš návrh? Bude stačiť ak budeme využívať fond súdržnosti eh, v rámci toho finančného rámca 2014 až 2020, ako pokračovať ďalej. A potom ten efekt tých stimulov, je to niečo na členské štáty, ale pre, úloha pre členské štáty, alebo by sme sa mali zamerať skôr na úlohu regiónov. A ak to má byť úloha regiónov, to je, je trochu ťažšie zapojiť. Mali by potom členské štáty treba zrobiť toho viac? Myslím si, že to je naozaj komplikovaná záležitosť. Prečítal som si správu výboru pre regiónu, máme tiež vlastnú správu a vidíme, že v rámci tej makroregionálnej dimenzie tak jeden z možných nástrojov, ktoré sa tam ponúkajú, na vyriešenie tých aktuálnych problémov. je zvyšovať flexibilitu. Že je to zvyšenou flexibilitou, ktorá nám pomôže riešiť aktuálne krízy, napríklad migračná kríza, otázky životného prostredia, Mohli by makroregionálne politiky pomôcť tejto politike flexibility? Ak áno, ako? Tu naozaj iba kladiem otázky. Štvrtá vec. Dnes sa reviduje teda politika súdržnosti. Otázka, čo robiť v tejto oblasti? Keď budeme revidovať teda nariadenie o politike súdržnosti, pre rámec 2020 až 2027. Čo urobi tam na to, aby makroregionálna politika bola lepšie implementovaná? No a potom samozrejme otázka simplifikácia, zjednodušovania. Ak vám správne rozumiem, tak ste sa vlastne zamerali na dve veci. Jednak procesné záležitosti a správa vecí, teda governance. Možno by ste nám mohli povedať práve na základe vlastnej skúsenosti, na čo sa zamerať. Videli sme eh, výsledky pracovnej skupiny o simplifikácii zjednodušovaní. Nedávno prebehla tlačová konferencia O tejto téme prebieha veľmi veľa diskusí a nás by zaujímalo, ako presne si predstavujete zjednodušenie, na ktoré aspekty sa zjednoduší tú správu alebo tie postupy, procedurálnu stránku, na čo sa, na čo sa teda zamerať. Toľko teda krátke otázky na vás, teda pár z tých otázok, ktoré na vás mám, tak aby ste nám pomohli aby sme len neopakovali v tej správe body, ktoré mm, sú obsahnuté v správe výboru regionov, e, v dokumentoch komisie či rady, ale ako môžeme skonkretizovať tú správu parlamentu, pretože sú to naozaj veľmi aktuálne témy. Takže ak sa pozrieme na revíziu politiky súdržnosti a e, nového viacnočného finančného rámca. Pán Bogovič, teraz máte slovo. Čiže náš tieňový spravodajca. Nech sa páči. Makroregióny určite sú dôležitým nástrojom. Sú to veľmi dôležitý nástroj a vidíme, ako sa veľmi efektívne používa naozaj všade v Slovensku. Sme súčasťou troch makroregiónov, iba výhradou toho východného bloku. Jednak sme v tej jadranskej iniciatíve a v dvoch ďalších. To, čo tu za dnes zaznelo, boli vlastne veľmi kvalitné príspevky, za ktoré vám chcem poďakovať. Myslím si, že je to pre nás vlastne inicia- e, inšpirácia e, zamýšľať sa ďalej o, týchto, o rozvoji týchto stratégií týmto smerom. Ešte pár slov k tej stratégii pre Jadranskú oblasť. Myslím si, že je veľmi specifická. Je tam 5 členských štátov EÚ a 4 nečlenské krajiny. V tomto regióne vidíme, ako funguje spolupráca práve medzi krajinami, ktoré sú členmi EÚ a ktoré nie sú členmi EÚ. A tiež medzi krajinami, ktoré v minulosti prešli veľkými problémami práve e, kvôli vývoju v Juhoslavii v 90. rokoch. Táto netolerantnosť, problémy v spolupráci medzi jednotlivými krajinami vlastne zanechali stopu až do dnešných dní. Myslím si, že tu hlavne ide o hospodárskú spoluprácu, o životné prostredie a turizmus. A samozrejme, tá spolupráca má aj svoj politický aspekt. Pretože na rozdiel tej, eh, tej pobaltskej oblasti eh, vých, východisková situácia pre našu spoluprácu, tá základňa bola o mnoho horšia. Čo sa týka následujúceho finančného, finančného rámca, áno, tam musíme to tiež brať do úvahy a netreba zanedbávať tie makroregióny, hlavne prostriedky, taktiež prostriedky z fondu eh, Solidarity. Tie prostriedky je treba dať k dispozícii. Myslím, že je treba venovať viac pozornosti, aby aj národné a regionálne rozpočty sa začali používať na plnenie cieľov práve týchto makroregionov a tiež, že je treba sa sústrediť na projekty, ktoré zo štrukturálnych alebo investičných fondov prípadne z, projekt, z programu Horizont mohli byť taktiež financované. Aha. Myslím si, že naozaj z toho sa bude potom posilňovať taký pocit e, súnáležitosti medzi týmito krajinami aj v Adriatickej pobalskej, e, v, Atla, e, v Alpskej oblasti. Ďakujem pekne. pristúpili e, svem... Chcem teda poďakovať všetkým tým, ktorí predniesli svoje príspevky a súhlasím s nimi. Veľmi podrobne zanalizovali situáciu, ale mám ten pocit, že stále tu hovoríme o experimente. Je to čosi ako novinka ešte stále. A v tejto súvislosti ešte nevieme povedať, ako sa veci vyvinú. Celá táto otázka ktorá sa týka makroregiónov, možno s výnimkou povalského regiónu, pre mňa predstavuje čosi ako utopiu. Niečo, kde by sme chceli akoby prepojiť rôzne regióny EÚ. E, namiesto otázok, asi by som skôr prišiel s nejakými nápadmi, návrhmi. V, ešte v rokoch 2005-2006 keď som predstavoval ako vedúci predstaviteľ v oblasti Istrie a tam sme pracovali na konkrétnostiach. Ja chápem, čo tu spomínal jeden z prednášajúcich, ako trikrát nie. Isté, tie nie sú v poriadku, pretože treba sa zamyslieť nad tým, či by nebolo dobré vytvoriť nejakú lepšiu koordinačnú štruktúru. Tam by regióny aj mestá zohrávali, alebo samozprávy by zohrávali významnú úlohu. Určite tieto orgány by mali záujem, záujem o účasť, ale zatiaľ nie sú do toho zaangažované, pretože sa pracuje na úrovni štátu, na národnej úrovni a táto úroveň nemá zas dostatočný záujem o to, čo sa deje nižšie. Ale e, bez toho, že by sme zaangažovali regióny a mesta bližšie, sa nepohneme. Ďalšia otázka, financovanie. Ako toto riešiť? Ako by sme mohli konkrétnejšie, hmatateľnejšie hľadať a nachádzať riešenia? Existujú rôzne projekty, napríklad medzi Talianskom a Chorvátskom, alebo spoločne ešte aj so Slovinskom, alebo aj so Srbskom a s Čiernou horou. A toto sme si v podstate akoby zdedili z e, politiky súdržnosti aj z minulosti a môžeme na tom stavať, pracovať, rozvíjať to ďalej. Ja mimochodom už e, som sa zúčastnil na viacerých e, programoch, na, na veľkom množstve rôznych programov, aj z hľadiska prípravy a implementácie. Isté boli vynaložené veľké prostriedky Musím priznať, že e, tie financie neboli vždy najlepšie využité a tie programy, ktoré už teraz existujú, tak e, tie by sme mali tak prepracovať, aby umožnili lepšie financovanie makroregiónov alebo politiky makroregiónov s tým, aby sa zúčastnené krajiny lepšie mohli zapojiť. Hovorím teraz predovšetkým o stratégii, ktorá sa týka uh, juhu Európy a Stredomoria. Toto vlastne očakávajú občania od nás, že niečo v tomto zmysle budeme robiť. Napísal som aj oficiálny list pani komisárke Krecu, pretože obchodné komory, akademický sektor, aj obce, teda mesta v regióne spojili svoje sily a prišli s viacerými iniciatívami a požiadali ma, aby som teda sa obrátil na pani komisárku, aby som získal podporu aj zo strany Európskeho parlamentu. Myslím si teda, kolegovia, že tá, keď vychádzame z tej počiatočnej fázy, tu už máme za sebou, mohli by, mohli by sme pristúpiť k ďalšej etape. Takže tí ľudia, ktorí žijú v danom regióne, očakávajú od nás konkrétne kroky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Domnievam sa, že to, čo tu dnes zaznelo z úst expertov, ktorí samozrejme majú aj tú patričnú skúsenosť. Takže to, čo tu zaznelo, nám pomáha, aby sme dokázali Uh, urobiť to, čo tu práve pán kolega hovoril. Nepotrebujeme iba nejakú rutinnú správu. My tu potrebujeme závery, poučiť sa uh, z, z tej praxe, jednoducho z konkrétnych skúseností. Takže potrebujeme konkrétne návrhy, nápady, ako môžeme fungovať efektívnejšie. Ako bude zjavnejší účinok aj pre občanov, konkrétnejšie výsledky a matateľnejšie výsledky. A súhlasím s našim prvým expertom. Nebavíme sa tu o spolupráci medzi členskými štátmi, v rámci EÚ, prípadne o spolupráci s tretími krajinami, ktoré by potenciálne chceli e, vstúpiť do EÚ. My tu bavíme, o, sa tu bavíme o niečom úplne inom. Bavíme sa tu o spoločných projektoch, o možnostiach a vlastne o komparatívnej výhode, kedy tieto regióny a ich veľkosť nám pomáhajú lepšie, efektívnejšie fungovať. Ide naozaj o tú veľkosť. Ak budeme pracovať sami, tak také výsledky vlastne vôbec nie je možné dosiahnuť. To všetko súhrnom znamená, že potrebujeme úplne iný prístup. Okrem toho by som rád ešte upozornila na jednu vec. Dva makroregióny, ktoré so našimi skúsenostiami už máme, teda Jadranská oblasť a Pobalská oblasť. A potom dva ďalšie regióny, ktoré ešte nie sú natoľko pokračilé, pretože sú mladšie. Začínali neskôr. No a potom je tu ešte región, kam patrí aj moja krajina. Tam patrí 4, patria 4 krajiny, e, ktoré nie sú členmi EÚ a iba pred pár rokmi e, tieto štáty navzájom viedli vojnu. To znamená, inými slovami, domnievam sa, že Jedna vec, ktorú by sme mali určite zaistiť pomocou tejto správy je, aby tieto makroregióny naozaj pokračovali. To znamená, nesmie dosť, e, sa stať to, že by potom technokrati alebo experti z Bruselu hovorili, keďže tu boli obťaže a keďže nie je dostatok financií, tak tie regióny nie sú také dôležité. Nie. K tomu naozaj nesmie dôjsť. Tieto regióny naopak potrebujú nie menšiu, ale väčšiu podporu Bruselu. To bola prvá vec. A teraz druhá vec. Začína tu diskusia vlastne o tom, ako bude vyzerať politika po roku 2020. Financie pre tieto aktivity musia zostať zachované a nesmú sa zmenšovať. myslím si, že rozpočtový výbor musí za to bojovať. Ja tu hovorím len, nielen o finančných prostriedkoch štruktúrálneho fondu, ale aj programu Horizont. A s týmito finančnými prostriedkami je potom treba podporovať tie politiky a také druhý politik, ktoré budú mať naozaj hmatateľné konkurentnú podobu, ktorú aj občania budú vidieť a oceňovať zaznelo to kľúčové slovo a to je zjednodušovanie. Zjednodušovať, zjednodušovať, zjednodušovať. Je treba klásť väčší dôraz na jednotlivé kroky, tak aby aj na politickej úrovni, tak ako inštitúcie politické lety, tak aj občania boli presvedčení, presvedčili sa, že sa vyplatí sa týmito témami a týmito makrostratégiami regiónmi zaoberať. Ďalej ďalšia vec. Častokrát to vyzerá tak, že sa politika v reále neopiera o technické výsledky, čo so sebou prináša naozaj problémy. Čo sa nás týka, naozaj by sme mali klásť dôraz na to, aby sa rozvíjala inštitucionálna spolupráca medzi v tomto regióne napríklad ten, tá jadranská oblasť. Náš talianský expert Pán Flavio nám hovoril, že v tomto regióne funguje veľmi veľa e, lobbystov a lobbingu. Fajn, v poriadku, ale predsa nie je našou úlohou, aby sme nahradili tento lobbying a tejto lobbystické skupiny. Častokrát je to tak, že sa obe veci zmiešavajú, jednoducho hodí sa to do jedného vreca. Preto pozor, je treba v tej našej správe zdôrazniť, že politika v tomto regióne musí byť podporovaná inštitucionálne a nie zo strany lobistických skupín alebo nejakých iných zaujímav a ambícií jednotlivých krajín. Ďakujem pekne. Pán Karles, nech sa páči, máte slovo. Ja si osobne myslím, že tieto makroregionálne stratégie sú veľmi dôležité z hľadiska rozvoja Európskej únie. Kolega Kapčič spomenul niečo, s čím súhlasím. A nakoniec, e, aj keď pripúšťam, že to má experimentálny charakter, nielen v súvislosti s formou financovania, ale aj v súvislosti s alokáciou prostriedkov a z hľadiska nadvezovania jednotlivých finančných zdrojov. Hovorilo sa, že operačné programy nie sú v súlade s regionálnymi stratégiami a presne toto vidíme aj v súvislosti s najčerstvejšou politikou, najčerstvejšími politikami EÚ. Hovorí sa tom, o tom aj v Európskom parlamente a nakoniec aj počas rokovaní medzi inštitúciami. Mám na, mm, e, mám na mysli napríklad balíček, ktorý sa týka aj energie, teda energetického balíčka konkrétne, Samotná Európska komisia, e, ktorá rozbehla tieto makroregionálne stratégie, vo svojom materiáli ešte v období pred e, rokom 2010, ani po roku 2010 nejak e, sa veľmi nesústreďuje komisia práve na tieto makroregionálne stratégie. Predovšetkým by sme chceli navrhnúť teda to, aby tieto makroregionálne stratégie získali určitú prioritu z hľadiska odbornej politiky EÚ v nastávajúcom období a že by sa lepšie naviazala aj politika súdržnosti na e, tieto stratégie pre regióny, teda makroregióny. Okrem toho, aspekt riadenia správy, to, tento aspekt určite treba posilniť. Treba sa posunúť e, z fázy experimentálnej ku robustnejšej implementácii. A samozrejme s týmto súvisí aj možnosť lepšieho rozhodovania. Umožní sa tým, aby sa presnejšie zadefinovali aj ciele, aby sa vytvorili patričné štruktúry. Treba vytvoriť nejaký taký orgán, ktorý sa bude e, zaoberať riadením projektov makroregiónov alebo stratégií makroregiónov. Chcem ešte povedať jednu vec. V súvislosti eh, s makroregionálnymi politikami treba zosúľadiť tieto aj eh, s politikou súdržnosti, predovšetkým na obdobie roku 2020, a treba teda posilniť aj priority z hľadiska potrieb makroregionálnych stratégií v, týto, v týchto oblastiach treba skvalitniť a posilniť riadenie, aby sme sa dokázali lepšie zamerať na ciele. Ďakujem. Ďakujem za slovo, hovorí rečnička. Chcela by som poukázať na niečo reálnejšie, bližšieho realite. Samozrejme súhlasím, že finančná podpora je základná vec, ale buďme realisti. Sme si dobre vedomi toho, že tu hovoríme o kohezných fondoch a aj o, o niektorých iných fondoch a, a záujmoch regiónov. Takže určite, ak nám to leží na srdci, tak by sme toto stanovisko mali podporiť. A mali sme ale mať viacej údajov o tom, ako e, sa realizujú projekty v regiónoch, koľko sa vytvorilo nových pracovných e, príležitostí napríklad pre občanov EÚ. Áno. Teraz ďakujeme pekne. Doterajším rečníkom slova pán Nielsen, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Mm, fakt je ten, že aspekty makroregiónov treba priebežne vyhodnocovať, teda ako sa realizujú tieto politiky. Podľa mojej, mojej skúsenosti môžem povedať, teda zo Švedska, a ten náš mikroregión sa týka pobaltskej oblasti a ja som sa veľmi aktívne zapájal do týchto makroregionálnych otázok a ako bolo povedané, tieto stratégie v sebe zahrňajú viacero aspektov komisia hovorí, že ak krajiny, členské krajiny chcú sa uberať touto cestou, tak musia na seba prevziať zodpovednosť. Členské štáty povedia, áno, ale to je európsky projekt, tak nech sa ujme toho Európska únia ako taká. Takže treba jasne stanoviť, kto je zodpovedný. Ide o regióny a preto regióny musia byť aktívne a preto sme sa aj my snažili vytvoriť určitý synergický efekt medzi regiónmi a makroregiónmi. Myslím si však, že treba rozhodnúť o tom, aká je úloha týchto makroregiónov. Aká bude táto ich úloha v budúcnosti. Možno by bolo dobré eh, vytvoriť také menšie hm, systémy v rámci Európskej únie. Bolo by to ako hm, menšie únie v rámci Európskej únie. Neviem, či by sme to mali brať ako ambíciu, ktorá je celkom vhodná a výhodná. Ale určite by sme mali posilniť a polepšiť, alebo hrdom vylepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi. Nakoniec členské štáty majú na pleciach veľkú mieru zodpovednosti, pretože ide o región, kde e, to súvisí aj s politikou životného prostredia, e, hospodárskou politikou a tak ďalej. Takže členské štáty majú zodpovednosť v tomto smere. A bolo by dobré nejak e, stimulovať aj aktivity na miernej, pardon, miestnej úrovni, na regionálnej úrovni a vylepšiť spoluprácu aj na týchto úrovniach. Politika súdržnosti napríklad by v tomto mohla e, zohrať významnú úlohu. Tam sú určité nástroje, ktoré sa dajú využiť ako stimulujúce faktory. Nakoniec e, myslím, 5 regionálneho e, fondu išlo na makroregióny. Takže išlo o spoločné projekty. Nemáme tu nejaké nové čísla. A teda budeme hľadať peniaze, ktoré sa potom pridelia na túto stratégiu, tak by sa mohli ciele splniť. Určite to súvisí s vylepšením spolupráce v rámci regiónu a z dlhodobého hľadiska toto bude veľmi dôležitý aspekt. A určite by to prinieslo aj veľmi dôležitý efekt. Totiž spolupráca by sa mohla týmto posilniť. Bolo by to na prospech podnikania, spolupráce a z dlhodobého hľadiska by sme mohli vytvoriť taký priestor, kde Európa bude žiť v miery. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem. Rád by som položil otázku eh, rečníkom aj ostatným kolegom. V súčasnosti, v tejto chvíli, ako už sa spomínalo, uvažuje sa o e, budúcom viatočnom finančnom rámci a o toho sa odvíja viacero vecí. A bolo povedané, že bude treba urobiť viac za menej prostriedkov. Toto samozrejme predstavuje základnú výzvu pre makroregióny. Aby teda bola prinesená vyššia pridaná hodnota do týchto projektov. Potom je tu kľúčový argument eh, ohľadne toho, čo majú urobiť tie makroregióny. Keď sa posilní makroregionálny rámec, tak sa dá dosiahnuť vyššia hodnota s tým, že to bude aj na prospekty tých hlavných cieľov, ktoré, o ktoré sa snaží Európska únia. Napríklad lepšia zamestnanosť, eh, lepšia energetická politika, zelená ekonomika, modrá ekonomika a tak ďalej. Neexistuje tu nejaký pocit, že tu existujú e, značné zdroje, ktoré sa ešte nevyužili dostatočne. A tieto prostriedky alebo zdroje predstavujú, predstavujú skutočnú identitu v súvislosti s týmito regiónmi, ktoré vytvárajú makroregión. Viacerí kolegovia spomínali e, zasadnutia zúčastnených strán. Napríklad tam bolo nejak v Budapešti, Budapešti nejakých 800 ľudí. Toto sú ľudia z praxe, sú to podnikatelia, e, predstavitelia mimovládnych organizácií, miestnych orgánov a tak ďalej. Ak sa toto bude organizovať správnym smerom, tak sa naozaj dá riešiť aj to, na čo poukazoval pán Nielsen. Za A, že sa vyčlení určité percento prostriedkov, ktoré budú k dispozícii na to, aby sa vytváral ten efekt pridanej hodnoty aj na úrovni makroregiónov. A tu samozrejme komisia má predovšetkým veľmi dôležitú úlohu, ale okrem toho sú tam aj riadiace orgány makroregionov. Samozrejme to súvisí s otázkou riadenia a správy, s technickými aspektami, so zjednodušovaním a chcem ešte uzavrieť eh, svoj krát, svoje krátke vystúpenie týmto. O to, čo je zabudované do celkových cieľov, to je dôležité. Ďakujem pekne. Pán Rope, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj s veľkým potešením som si vypočul informácie, ktoré nám tu naši experti predniesli. Bolo to naozaj veľmi poučné a obsiahle. Počuli sme o veciach, s ktorými, e, s ktorými sa človek konfrontuje, keď sa tu realizujú tieto makroekonomické štruktúry. To sú naozaj veci, o ktorých sa bavíme veľmi často, takmer každodenne, každodenne. A veľmi dobre rozumieme tomu, že stratégie tieto a tento program sú veľmi užitočné a že je treba maximalizovať účitok, užitok z týchto stratégií. E, skúsenosť Litvy bola zaujímavá, ktorá tu zaznela. A veľmi ma teší, že naozaj ten pobaltský región môžeme prezentovať ako dobrý príklad takéhoto druhu politiky. Ale zároveň sme si vypočuli aj to, čo sa veľmi úplne nevie, že tá participácia nie je príliš e, veľká. To znamená, že ciele a priority týchto programov možno ešte nie sú dostatočne, neboli dostatočne dobre definované. A preto je treba sa tejto téme venovať nielen na európskej úrovni, ale aj na loga, lokálnej, regionálnej úrovni a pri jednaní s partnermi. Tieto návrhy, iniciatívy, e, ktoré prispievajú k tomu spoločnému projektu, na tie je treba sa zamerať, tie je treba vyselektovať. Potom dosiahnete o mnoho lepšie výsledky. Napríklad klimatické zmeny. Opatrenia v tejto oblasti by tiež mohli spadať pod eh, jednu z priorít v oblasti spolupráce v tom pobaltskom regióne. Myslím si, že to by bola dodatočná priorita ešte k tým, ktoré tu už zazneli v oblasti energetiky. Možno by, bolo, eh, by sa dal vystaviť taký, taký most alebo teda prepojenie ku klimatickým zmenám a k tým opatreniam, ktoré s touto témou súvisia. Dnes sa veľmi veľa hovorí o zjednodušovaní, o programe Omnibus, ktorý v tejto súvislosti je veľmi aktuálny tiež očakávate odpovede na svoje otázky. My sme zvedaví, aké budú výsledky e, tých postupov Omnibus. A aj v oblasti teda politiky súdržnosti veríme, že sa podarí docieliť žiad, e, žiadce, e, žiadne výsledky. Tá perspektíva po roku 2020, situácia po Brexite znamená, že musíme sa spoločne vynasnažiť a urobiť všetko preto, aby sme splnili tie ciele, keď sa aj nebude, dos- nebude dostatok financií. Takže táto spolupráca by nemala prebiehať iba na regionálnej, ale aj na národných úrovniach. To znamená paralelne pracovať na obidvoch úrovniach, prepojovať ich. Pretože hlavnou úlohou je minimalizovať tie, eh, tie obmedzenia. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo. Mm-hmm. Myslím, že e, samozrejme z hľadiska našej krajiny sme sa zameriavali hlavne na Adriatickú a Jonskú oblasť. E, mám skôr otázku na komisiu. E, hlavnou problémom tejto stratégie je, že chýbajú administratívne kapacity, ktoré sú predpokladom realizácia úspechu takéto stratégie. To vieme všetci. A preto by ma zaujímalo, či podľa Európskej komisie by bolo možné e, čo najlepšie využiť existujúce prostriedky a chcem sa spýtať aj na to, do akej miery by bolo možné e, z hľadiska administratívnych kapacít tie existujúce zdroje zamerať práve na posilnenie tých administratívnych e, segmentov je dôležité, aby sme taktiež zaangažovali občanov do spolupráce. Čiže ako by sme mohli nejak podmietiť občanov k tomu, aby sa aktívne zapájali na základe informácií, ktoré sú k dispozícii. Ďakujem. Pani Spiráky má slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rada by som povedala, že sme sa určite všetci zhodli, že makroregionálne stratégie musia pokračovať a predrečníci to všetci povedali. Otázka je, ako? Predrečník už e, niektoré veci e, povedal ako námet a ja by som zase pripomenula dva, dva, dve výročné schôdze makroregionálnych e, stratégií Takže platformy máme, ale čo financovanie? Potrebujeme naozaj ďalší finančný inštrument, aby sme mohli financovať makroregióny? Podľa môjho názoru odpovedie nie. Budeme jednoducho pokračovať s komplementaritou, s adicionalitou, ale nie ďalší finančný nástroj, ďalší kód v, vo VFR, vo viacročnom finančnom rámci. Čo sa týka odbornej pomoci, súhlasím s predrečníkom tesne predo mnou tak ako to on sformuloval, a atraktívnosť makroregiónov je ďalšou témou. Je atraktívna táto spolupráca, alebo nie? Podľa mňa nie je dostatočne atraktívna ani pre mesta, ani pre regióny, ani pre členské štáty EÚ. Ide o to, že to nie je jednoduché, nie je to atraktívne, nevyvstáva z toho nejaký hmatateľný výsledok. A takto by som ja uzavrela svoj krátky vstup. A čo sa týka správy o implementácii, participanti to robia za každý jeden projekt, nie my. To je dôležité vedieť. Ako makro regionálne stratégie jednoducho fungujú v teréne. Grécko, ako viete, je zapojené do jadranského makroregiónu, do tejto stratégie. Ja by som chcela vedieť, koľko aktérov už sa zapojilo do tejto stratégie a aké sú výsledky tejto stratégie. Ďakujem. Ďakujem vám. A posledným rečníkom je pán Ziele. Ďakujem pekne, pani predsedajúce. Srdečná vďaka aj všetkým našim odborníkom za také zhrnutie bilanciu eh, tých snah, ktoré sa uskutočnili v oblasti makroregionálnej stratégie. Pred 8 rokmi som mala za úlohu e, ako tieňový strat, e, spravodajca pre pobaltskú stratégiu. Za posledných 8 rokov, keď sa pozriem na tú realizáciu tej stratégie, tak ako sme si ju vtedy načrtli, sa vlastne úplne nepohla dosť ďaleko dopredu. Čo sa týka ma- stratégie pre makroregionálnu spoluprácu, cieľom bolo vytvoriť nejakú tému, ktorá by sa týkala viacerých krajín a tieto krajiny potom mali spoločnými silami samozrejme pri zohľadnení e, tých e, regionálnych e, typických vlastností pre danú oblasť, tak sa mali nejakým spôsobom zaviazať dosiahnutie daného cieľa. V prípade pobaltskej oblasti to bola práve to bolo životné prostredie, stav Pobaltského mora, z, veľmi dôležitá oblasť more pre, pre Európu, teda z, e, prepojenie vzniklo ešte Ruska, je tam veľké zaťaženie, e, znečistenie. A čo sa týka vodnej dopravy, navyše je tam najväčšia e, hustota dopravy. Takže sme mali vytvoriť spoločné stratégie, aby sa nejakým spôsobom tieto problematické body podarilo odľahčiť. Ďalej, Pobalská oblasť, tam sa začali vyvíjať snahy. Zo začiatku bolo cieľom vytvárať, vidieť Dunaj ako takú tepnu, e, hospodárskú tepnu, ktorá mala e, nejakým spôsobom začať prepájať silné oblasti, ako je Badensko, e, Vetmebersko, Bavorsko, Rakúsko s novými členskými krajinami. Napríklad práve s krajinami na Balkáne a tak ďalej. A týmto spôsobom vlastne z Bádensko-Vertemberska až do Moldavska vytvára takú hospodárskú úniu. To všetko malo šancu na úspech iba za predpokladu, že by sa tie regióny k tomu zaviazali a priznali. My vlastne nepotrebujeme žiadnu novú legislatívu. Toto je ten kľúčový bod. Nemusíme to už nejakým spôsobom rozvieť a podporovať. Máme štrukturálne fondy, ďalšie nástroje, cezhrani- nástroje cezhraničnej spolupráce a je to nejakým spôsobom fraktalizované, dobre rozdelené, ale na základe toho cieľa spoločného by sa to malo zjedno, zjedno, zjednotiť. To, čo ale zažívame v týchto regiónoch, reálne, tam, kde sme sa makroregionálnu spoluprácu venovať, je, že sa v rámci E, tohoto veľkého meritka snažíme spolupracovať na malých témach. Napríklad v Polsku e, e, je aktivita prepojiť Čierne more, Baltické more a Jadranské more. A vytvoriť tam nejakú politickú jednotku alebo nejakú, nájsť možnosť politickej spolupráce. Už vlastne niekoľ, nejaký, nejaký pár rokov prebiehajú stretnutia vyšegrádskych krajín, E, ktoré majú teda geografickú takú súnáležitosť. No a dnes som sa dočítal, že sa na západnom Balkáne e, je 6 krajín o možnosti prepojenia vnútorného trhu a tak ďalej, transpo, projekty doprave energetiky a budú podpisovať dohodu, ktorá má nakopnúť ekonomiku v Terstu, Albánsko, Bosna, Hercegovina, Kosovo, Macedónsko, Montenegro, Čiernohora a Srbsko so zástupcami Nemecka, Talianska, Francúzska a EÚ. Takže predstaviteľe všetkých týchto krajín sa tu stretnú. Takže ja myslím, že tým pádom máme taký podunajský región, ktorá vlastne kopíruje tieto krajiny. Tak čo je toto za ďalšiu iniciatívu? Máme ešte vôbec nejakú súdržnosť, nejakú koherentnosť v tých politikách, ktorým sa tu venujeme, alebo nie? Kto robí čo? a aká je vlastne, aké je rozdelenie úloha kompetencií. Myslím si, že z tej bilancie, ktorú tu dnes e, máme mm, si urobiť, tak by sme mali aj vy, vy dospieť k patričným záverom. Ďakujem veľmi pekne. Bola to, veľmi, bola to veľmi zaujímavá dlhá diskusia, skutočne veľa víziev pre našich hostí a preto za, dva, za dve minúty každý z vás sa musíte teraz pokúsiť zodpovedať na všetky otázky, vyjadriť svoj názor k tejto diskusii. Prosím, pokúste sa, kto bude prvým. Tak ja. Dve minúty teda. Rád by som povedal 5 vecí veľmi rýchlo, hovorí pán Stefan Ganzle. Nič na obavy z experimentu tu nie je experimentuje sa tým správnym spôsobom. Je to koncept, ktorý umožňuje istú formu otestovania koncepcie. A máme tú jednu stratégiu, ktorá je tínejdžerom, dve detičky najmladšie v týchto stratégiách a jednoducho experiment prebieha prirodzeným spôsobom. Druhá vec je, že makro regionálne stratégie nemienia oslabiť EÚ, ale posilniť sú to únijné stratégie. Ide tu o implementovanie globálnych politík špecifickým teritoriálne definovaným flexibilným kontext, v kontexte takto definovanom. Súvisí to s politikou rozširovania únie a možno, že je tu aj iný formát, ale súhlasím s tým, že to je metúce. Ale je to realita dnešnej Európskej únie a netreba očakávať od makroregiónov, že budú fungovať lepšie ako samotná únia. Tretia vec, keď ide o financovanie, je to veľmi jednoduché. Máme dve alternatívy. Nebude viac peňazí, treba zoškrtať veci. Aj tu makroregionálne stratégie budú v globálnych programoch, respektíve v unijných programoch. Takže vznikne uh, účelovo viazaná tzv. envelope, obálka pre tieto, suma pre tieto, na tento účel. Čo sa týka programov národných, ktoré tiež majú stratégie pre Pobaltie, pre Dunaj a podobne, to sú interteritoriálne programy, štvrtá vec, je jasné, že stratégie musia byť strategické. A videli sme proces, kedy stratégie si možno prevzali príliš veľa cieľov a možno tie treba zoškrtať a zadefinovať nie len pre jednotlivé krajiny makroregiónu ciele, ale pre celý makroregión, aké budú ciele. A napokon, aké je zapojenie parlamentu, ako parlament bude monitorovať, Európsky parlament možno spolu s národnými parlamentmi, ako bude monitorovať a robiť dohľad nad stratégiami. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Zdá sa, že to je možné za dve minúty urobiť súhr. Nech sa páči ďalší rečník. Ja si myslím, hovorí pani Jamokajte, že by som sa tiež vyjadrila, a to tiež piatimi bodmi. Financovanie. Z mnohých diskusí vyplynulo, že nemáme dosť financií. Možno, že nevidím problémy, ale ja si naozaj myslím, že problém neexistuje. Treba jednoducho skoordinovať to, čo je koordina- kohezná politika, eh, Horizont roku 2020, FC, e, Connecting Europe Facility, nástroj. Toľko rôznych zdrojov. Jednoducho ich treba skoordinovať tým správnym spôsobom včera v lietadle som myslela, ako by sme to mohli lepšie poprepájete skoordinovať. A napadlo ma, možno by bolo dobré nájsť akýko, ak, ak, akési nové vrecuško pre transnárodnú spoluprácu, programy, ktoré existujú oddelenie a zoskupiť ich do tohto vrecuška, do Chcela by som zdôrazniť aj to, že by sme nemali v budúcnosti až tak dôverovať len k politike súdržnosti. Teraz do nej vkladáme veľké nádeje, hovoríme, že to je tá najväčšia politika únie s najväčším financovaním a makroregionálne stratégie sú financované hlavne cez politiku súdržnosti, ale Tiež máme skutočnosť a výzvy, ktorým čelíme, migračnú krízu, Brexit. Myslím si preto, že musíme zosúľadiť všetky finančné zdroje, ktoré máme a zabezpečiť tú najlepšiu možnú koordináciu týchto zdrojov. Vždy som sa pokladala skôr za niekoho, kto realizuje veci v praxi lepšie ako reční. Takže so všetkou úctou k politikom si myslím, že hlavná práca, ktorú môžu politici odviezť, je eh, hovoriť o týchto stratégiách, robiť osvetu, zvýšiť ich viditeľnosť, ale treba vložiť veľa úsilí aj do zvýšenia kapacít a kompetentností právomoci tých, ktorí tieto stratégie implementujú v praxi. Takže si myslím, že by sme mali naozaj eh, si ozrejmiť právomoci inštitúcií a orgánov, ktoré priamo pracujú a v teréne realizujú stratégie tí, ktorí sú tzv. projektovými manažermi, tak povediac. Dnes som mnohokrát počula úlohu o úlohe EÚ a o úlohe členských štátov EÚ, mnohí hovorili, ako participovať. A teraz vidím, že možno tu ide o nejakú hru. Každý si prehadzuje ten horúci zemiak e, z jednej ruky do druhej a iným. Myslím si, že úloha Európskej komisie preto musí byť naozaj silná, pretože implementácia makroregionálnych stratégií vychádza z, z veľmi spletitých, komplexných pravidel postupov, rôzne inštitúcie sú do toho zapojené a ďalšie orgány. A preto si myslím, že komisia má úlohu, ktorá môže byť zredukovaná iba v jednej situácii, ak máme projekty o transnárodnej spolupráci a si ich tieto krajiny môžu manažovať sami. A ešte jedna vec. Veľa sme hovorili o princípe troch nie. Je to dobrý princíp, dobrá zásada, ale zároveň si myslím, že v budúcnosti budeme ju musieť trošku si premyslieť inak, aby makroregionálne stratégie mohli lepšie fungovať a dosahovať výsledky. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ja mám 36 vecí, o ktorých by som chcel hovoriť. Ale teraz vážne mám 4 a budem hovoriť len kratučko. Dnes sa tu povedalo, že musíme identifikovať pridanú hodnotu makroregionálnych stratégie. To je ťažká úloha, ale pre mňa osobne makroregionálne stratégie by mali byť o projektoch, o identifikovaní miestnych víziev, problémov a potom nájsť medzinárodnú formu spolupráce, ktorá by vyriešila takýto problém, takúto výzvu. Dávam konkrétny príklad. V Solitvino, hranica medzi Rumunskom, medzi Rumunskom a e, Ukrajinou, je rieka, ktorá teraz e, unáša veľké množstvo soli do rieky Tisa po e, udalostiach, ktoré sa tam stalo, stali. A máme tu makroregionálnu stratégiu Podunajsko alebo oblasti Dunaja. Tá, tento problém so zasoľovaním rieky Tisy sa teraz rieši, vytvára sa projekt, ktorým by sa vyriešil tento problém raz a navždy. Keby nebola európska stratégia pre podunajský región, tak by sa nikdy tento problém ani nebol takto riešil, ale možno by sa dokonca na neho ani neprišlo, že by sa dal vyriešiť takýmto spôsobom. A je to jeden z mnohých úspešných projektov, ktoré podobným spôsobom sa iné môžu podľa tohto modelu uplatniť v budúcnosti. Makroregionálne stratégie sú niečím, čo je ešte v plienkach. Mnohí z nás to povedali a všetci s tým súhlasíme. Práve preto, keďže ešte stále potrebujeme získať viac skúseností. Komisia a vôbec Brusel, Brusel by nemal pustiť z rúk opraty a makroregionálne stratégie by mal riadiť. Stále potrebujeme podporu, stále ešte máme čo robiť, aby tieto stratégie sa stali efektívnymi. A ja nevidím, že by sa veci vyvíjali týmto spôsobom, že by už sa to mohlo nechať ísť bez komisie. A moja posledná vec dúfam, že ešte stále som v rámci dvoch minút, spolupráca medzi makroregionálnymi stratégiami by mala byť tiež prehlbená. Z praktického hľadiska by sa to mohlo na fóre, napríklad jedno bude od 11. do 19. oktobra, budú tam plenárne zasadnutia, na ktorých sa budú nachádzať spôsoby, ako by sa spolupráca dala prehlbiť. Pozvali sme predsedníctva existujúcich štyroch makroregionálnych stratégií a dúfame, že budeme mať dialog o tom, aké môžu sa urobiť konkrétne ďalšie kroky. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. Posledné dve minúty. Pán Favia. Áno, boli bolo tu 5 otázok, ja sa pokúsim o 5 odpovedí. Financiario Eumano. Aký rámec pre financovanie treba zvoliť? Aký finančný rámec? Čo tým chcem povedať? Podľa nás je politika súdržnosti eh, raison d'être Európskej únie. Je to tá pridaná hodnota únie. Ja by som bol rád, keby sa ešte rozšírila politika súdržnosti. Ďalšia vec, ľudský kapitál, participovanie v týchto stratégiách. Chorvátsky zástupca hovoril o potrebe posilniť administratívnu kapacitu v niektorých štátoch, v časti v nových členských štátoch, ale aj v nečlenských štátoch EÚ ja by som sa prihovaral za toto tiež. Aké motivačné nástroje predložiť e, regionálnej vláde, ústrednej vláde, samozprávam. Tam tiež treba nastaviť rovnováhu. Makroregionálne stratégie zjednocujú úniu, kvôli, kvôli ním je súdržnejšia, nie je viac rozdelená. To treba preveriť e, v teréne. Niektorá niektorý makroregión zdvihne vysokoregionálnu vlajku a iný makroregión sa rozhodne nie národné vlajky, ale európsku vlajku dvíhať čo najvyššie. Takže tamto treba prípad od prípadu vyriešiť. Ja som hovoril o EU, SAIR, Jadran, Keby ste sa spýtali ľudí v, okolo Jadranského mora, asi by sa zoskupili do dvoch rôznych skupín a dali by dvo, dva, dva rôzne, dve rôzne odpovede. Delegovať sa dá, ale prítomnosť určitých komisí, ktoré riadia určitých skupín je jednoducho nevyhnutná. Makrostratégia je to nástroj pre úniu a pre komisiu, aby nimi riadila strategické záležitosti? Samozrejme. Samozrejme. Práve preto, keď som začal so svojím vstupom, som hovoril, že treba robiť maximálnu osvetu, ale aká kohezná politika, už som povedal, že to je eh, raison d'être, takže čo najväčšie, čo naj, intenzívnejšie a ďalej tu treba nastaviť dobré postupy správy veci verejných e, na rôznych úrovniach. Jasné, že pravidlá a postupy sa dajú zjednodušiť, ale orgány makroregiónov si najlepšie sami určia, na akej úrovni chcú byť riadené administratívy. Aj v minulosti to tak bolo. Necha... Inak e, človek zmizne z mapy, keď nevytvorí nejaký celok, nejakú jednotku. Niekto tu povedal, spýtajte sa ľudí, či vedia, že existujú makroregióny. Spýtajte sa ľudí vo vašom regióne, či počuli o vašom makroregióne. A, a je to vlastne lokálna záležitosť, tento makroregión, alebo je to regionálna záležitosť? Na ktorej úrovni? Ďakujem. Ďakujem všetkým rečníkom, hovorí pani predsedajúca. Bola to veľmi zaujímavá rozpráva. Ďakujeme zástupcom Európskej komisie. Viem, že aj vy ste tu prítomní, ale slovo dostane komisia až vtedy, keď budeme hovoriť o správe, implementačnej správe. Dnes sme sa sústredili iba na názory pozvaných úradníkov na tento seminár. Ďakujem vám veľmi pekne. Máme skos, ako vždy. A ďalší bod na programe je budúci VFR, viacročný finančný rámec. Pripravujeme stanovisko parlamentu. K VFR máme stanovisko, ktoré pripravil pán Derek Von. A vypočujeme si jeho prezentáciu, jeho stanovisko a potom dostanú slovo tieňovi spravodajcovia. Návrh na predkladanie pozmeňujúcich návrhov lehota na predkladanie je 4. september, pondelok, pretože musíme postupovať podľa harmonogramu gar, uh, As well, thank you. So, Mr. Vaughan, the floor is yours. Výboru, ktorý riadi, takže bude to 4. september. Ďakujem pekne, hovorí pán Von, gestorský výbor, musí určiť harmonogram. Uh, Vypočul som si veľmi užitočné názory a pred niekoľkými týždňami, keď sme mali možnosť v tomto výbore e, mať výmenu názorov k nasledujúcemu VFR. Kľúčová vec v tomto výbore je napríklad potreba zabezpečiť, aby bola politika súdržnosti adekvátne financovaná aj po roku 2020 Vieme, že to bude extrémne ťažké, pretože rozpočet bude naozaj napnutý a preto treba zabezpečiť, aby sme mali adekvátne financovanie politiky súdržnosti, pretože táto zostáva kľúčovým investičným nástrojom Európskej únie. Spomenul som aj to, že vzniká potreba publikovať benefity politiky súdržnosti viac informovať viac. Naprieč Európou mnohí beneficienti sami nevedia, že vlastne majú prospech a užitok z tejto politiky, takže delegácie výboru regie, delegácie výboru pre rozpočet. Dámy a páni, hovorí pani predsedajúca a prerušuje tým rečníka. Tí, kto nechcú sa zúčastniť na rozprave o budúcom viacročnom finančnom rámci, prosím, opustite Opustite túto miestnosť, pán Rape. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, pán Von, že som vás takto prerušila. Ďakujem. Pani predsedajúca, je vždy lepšie, keď v jednej miestnosti prebieha len jedna schôdza a nie dve alebo tri. Ja by som povedal, že tu vzniká potreba zlepšiť financovanie projektov súdržnosti. A povedal som aj, že potrebujeme zabezpečiť, že financovanie politiky súdržnosti by sa malo zostať zachované a veľmi opatrne treba postupovať v tom, či bude financovanie prostredníctvom úverov alebo prostredníctvom grantov. Či to bude model 5 plus 5, alebo či to bude kompromis k tým, ktorí chcú 5 VFR alebo 7. Takže možno 5 plus 5 bude, 5 bude kompromis. Ja si tiež myslím, že by sme mali uh, hovoriť aj o kombinovaní rozličných uh, zdrojov financovania. To sú kľúčové veci, ktoré by som rád uh, počiarkol. Čo sa týka návrhu stanoviska, kolegovia, prečítate si to v ňom, ale je tu aj výmena názorov a iní kolegovia mali iné názory. Chcel som sa Snažil som sa zapracovať väčšinu týchto názorov do návrhu stanoviska. Napríklad som tam zapracoval potrebu zhodnúť sa na VFR čo najrychlejšie, aby bolo možné hneď začať s implementáciou napríklad koheznej politiky jej projektov. Myslím si, že vždy, keď máme nový VFR, Vždy sú tam omeškania a to potom spôsobuje problémy s realizáciou veci v teréne. Takže to je dôležitý bod pre nás. Treba na tom zapracovať. Ďalej by som chcel spomenúť, kolegovia, sú tu výzvy, pretože Spojené kráľovstvo odchádza z Európskej únie. Za to sa hlboko osobne ospravedlňujem. Naozaj ma to strašne mrzí, že to tak dopadlo. Ale v súčasnosti hovoria prieskume verejnej mienky, že Briti chcú zostať v Európskej únii. Myslím si, že sme urobili obrovskú chybu. Budeme možno musieť odísť z Európskej únie a neviem, či existuje niečo, čo by mohlo zastaviť e, Brexit, ale ak Spojené kráľovstvo naozaj odíde, bude to mať obrovský dopad na rozpočet Európskej únie. To treba tiež spomenúť. Aj som to spomenul v návrhu stanoviska. Spomenul som takisto politiku súdržnosti a jej priority, ktoré treba aktualizovať, aby sa bolo možné vysporiadať s novými výzvami. Všetky tieto veci plus mnohé iné, ktoré chceli kolegovia počas e, výmeny názorov, aby sa zapracovali do návrhu stanoviska. Keď sa to dalo, urobil som tak. Kolegovia boli vítaní. Od tejto výmeny názorov Samozrejme sme mali aj reflexie zo strany komisie sprístupnené a komisia takisto sa vyjadrila, ale teším sa na ďalšie pozmenujúce návrhy, ktoré aj po tomto vstupe do textu zo strany komisie prídu. Komisár pre rozpočet napríklad tiež sa bude vyjadrovať v tejto tematike. Myslím, že by bolo pre nás dobré e, verbalizovať pridanú hodnotu politiky súdržnosti, aby sme preukázali, že naozaj má svoj pozitívny dopad a mení veci k lepšiemu. Treba obhajovať politiku súdržnosti aj v budúcnosti za Merajme sa na výsledky a demonstrujme, že politika súdržnosti naozaj prináša veci, ktoré sú na prospech na osoch. Môžeme povedať aj to, čo sme vždy hovorili v minulosti, že politika súdržnosti by mala byť dostupná pre všetky regióny. Pretože v tejto knihe, v tomto dokumente Reflection Paper čítame, že to nie je tak vždy a treba opäť a opäť povedať, že každý región v Európe by mal benefitovať z, politike, z politiky súdržnosti. O tom by sme tiež mali niečo povedať a malo by to byť aj na papieri. Treba vypracovať jeden súhrn pravidel pre všetky z finančné zdroje. Tento tzv. reflection paper e, navrhuje jediný fond. Neviem, aký majú z toho kolegovia pocit, či je možné sa dopracovať k jednotnému súboru pravidiel. Vidím e, atraktívnosť tohto prístupu, ale možno iní kolegovia možno majú iný pocit. Ja by som rád si vypočul, čo si o tom kolegovia naozaj myslia. Ďalej treba hovoriť o tzv. ex ante kondicionalite a o budovaní kapacít. Toto budú kľúčové dve veci v nových programoch. Viem, že v mnohých regiónoch majú pocit, že sú tu problémy v súvislosti s nedostatočným čerpaním a práve to súvisí s ex ante kondicionalitou a kapacitou na vynaloženie peňazí. Možno aj k tomu by bolo treba niečo povedať. Takže to boli všetky tie dôležité veci z mojej strany. Opäť opakujem, že som začlenil aj veci z výmeny názorov zo strany kolegov. A po publikácii eh, Reflection Paper zo strany komisie sa text ešte rozšíril. Vítam teda kolegov. Eh, toto sú teraz možnosti. Ešte stále je možné vyjadrovať názory. Tieňoví spravodajcovia do 4. septembra môžu stále ešte podávať pozmeňujúce názory. Vítam všetky diskusie ďalšie s kolegami o tejto tematike. Je to dôležité stanovisko pre výbor REGI. Dáva nám príležitosť e, oboznámiť ostatných s našimi názormi na VFR a na politiku súdržnosti. Je to skutočne dôležitá šanca Myslím si, že túto príležitosť kolegovia treba využiť. Kolegovia, odraste toto aj v pozmenicích návrhoch. Ďakujem veľmi pekne. A pani Viraky, ako tiaňová spravodajkňa, má teraz slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, a ďakujem aj pánu Vonovi, nášmu spravodajcovi. Naozaj je to tak, že ste pripravili veľmi kvalitnú správu. A ráda by som sa venovala aj e, tomu dokumentu, tým reflexiám. Je nutné, aby tie problémy, ktoré máme, sa všetky v tomto dokumente objavili a tiež flexibilita. Pretože flexibilita je kľúčovým slovom a preto je len správne, aby sme my ako výbor pre regionálne záležitosti určovali, ako tá flexibilita, a spoluurčovali, ako flexibilita bude vyzerať a tiež určovali to, v akej súvislosti bude s prostriedkami z Fondu súdržnosti. Preto by som rada, aby komplementaria a adicionalita boli zdôraznené, čo sa týka financií, pretože je to tendencia, kde, ako sa domnievam, už to nemôžeme učiniť krok naspäť. A je to správne. To, čomu sme sa rozhodli pred 7 rokmi, je správne, že bude pokračovať. Teraz ide o ten pákový efekt týchto financií e, z rozpočtu EÚ, našich fondov, ale taktiež e, pákový efekt z projektov, ako je Horizon. Samozrejme, zjednodušovanie je veľmi dôležité. V tom s vami súhlasím. Potrebujeme ustanovenie alebo teda nejaké pravidlo pre každý fond. Jedno, jedne, jed, jedný, jeden súbor pravidiel pre každý fond a nie zjednotiť ich nejakým spôsobom. A naše stanovisko ohľadne Fondu súdržnosti je treba zdôrazniť a je treba hľadať do súvislosti s prepojením, zasieťovaním nielen s členskými krajinami, ale aj s univerzitami, a s malými strednými podnikmi a taktiež s súkromníkmi, pretože aj súkromníci a živnostníci, aj obyčajní ľudia využívajú tieto politiku. Ďakujem pekne a pán, slovo má pán Tomašič, nech sa páči. Pani Tomašič, pardon. Veľmi v krátkosti k tomuto návrhu. Vieme, že v systéme prípravy VRF existujú nedostatky a preto nakoniec sa nahromadili aj nevyplatené účty a e, proste je to dosť veľký objem zatiaľ nevyplatený. Zdá sa, že realizácia operačných programov do roku 2020 nastáva tiež značný sklz. A toto práve môže byť prekážkou pri raste. Preto treba nájsť štruktúrálne riešenie týchto problémov ešte prv, než e, uplynie viadročný finančný rámec a musíme zabrániť tomu, aby sa tento problém preniesol do ďalšieho obdobia. Preto, e, keď si zoberieme e, napríklad realizáciu projektov, ktoré sú rozbehnuté do roku 2018, by sa mali uzavrieť tie, ktoré boli stanovené a kde aj nastal sklz. Dôležité je, aby e, sme sa vyhli tomu, že tie podložnosti, tak povedať, ktoré nie sú zrealizované doteraz, aby sa nepre, teraz treba zabrániť tomu, aby sa preniesli do ďalšieho obdobia. Musíme zjednodušiť systém pravidiel a zvýšiť efektívnosť financovania. Preto ide o to, že lepšie využívanie fondu umožní aj lepšie, efektívnejšie eh, cesty k realizácii programov. Preto bude potrebné zabezpečiť, aby sme čerpali aj zo skúseností, ktoré máme, aby sme tieto dokázali uplatniť aj v budúcnom období. Ďakujem. A ja som ďalšia tieňová spravodajkňa, budem pokračovať vo svojej materčine, takže v bulharčine. A odovzdávam si slovo. Ďakujem za všetky otázky, ktoré tu zazneli. Uh, väčšinu z tých návrhov sa s nimi dokážem stotožniť. A myslím si, že je treba naozaj zdôrazniť, nakoľko je e, táto politika dôležitá pre naplňovanie cieľov EÚ. Je treba vlastne zvládnuť aj tie výzvy, ktoré teraz e, stoja pred nami. Zaznelo tu, že je treba, aby sme zvýšili flexibilitu, hlavne toho viacročného finančného rámca, aby sme dokázali reagovať na nepredvídané a nepredvídateľné okolnosti a vývoj. Je treba sa zamerať na tie príspevky s strategickými emisnými fondami. Potrebujeme aj je treba komunikovať s, medzi rôznymi finančnými nástrojmi a teda navzájom, aby sa realizácia projektu zjednodušila a aby sa multiplikoval rozpočtový efekt. Tak ako sa uvádza v stanovisku, je dôležité vytvoriť synergiu s ďalšími programmi a iniciatívami. A čo sa týka toho rámca 5 plus 5, tak je to možnosť. A čo sa týka viacročného finančného rámca, je treba zamerať sa na aktivity, ktoré majú veľkú prídanú hodnotu a ktoré budú viesť k tomu, že, že nakopnú ten rast. Napríklad e, klimatické zmeny, boj proti klimatickým zmenám a tak ďalej. Sú to dôležité témy. Je treba sa zameriavať, aby sme mali tú prídanú hodnotu v rámci VFR. No a v tomto kontexte treba podporiť, že je dôležité, aby aby sa posilňovala európska teritoriálna spolupráca. Naozaj tie makrostrategické programy, to prináša tú dodatočnú hodnotu. Sú to lokálne projekty, cezhraničné projekty, ktoré fungujú v rámci celej EÚ. Rozpočet EÚ by mal byť iba doplnkovým rozpočtom k národným rozpočtom. Aha. Zamerať sa na tej oblasti, kde ten národný rozpočet neintervenuje. Ten e, viacročný finančný rámec je dôležitý preto, pretože tento no, holistický celkový proces musí hlavne riešiť štruktúrálne reformy, ktoré potom budú mať pozitický dopad na hospodárstvo. Je treba väčšia transparentnosť pre verejnosť a je treba zvýšiť viditeľnosť európskych inštitúcií. A ďalej, čo je treba urobiť, je zvyšovať transparentnosť procesov, a jasne definovať úlohu EÚ. Viadržný finančný rámec z roku 2020 musí byť flexibilný, je treba ho kombinovať s finančnými instrumentami, nástrojami, hospodársky rast a tak ďalej. A je treba výrazne posilňovať aj z, Euró- politikou Európskeho semestru. Toľko môj príspevok v roli tieňovej spravodajkyne a budeme pokračovať s ďalším tieňovým spravodajcom, tento ale nie, takže pán Papolonis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V mene pána Mažiera, tieňová spravodajca našej skupiny, chcem eh, mu poďakovať za to, že odviedol skvelú prácu, skvelú prípravu a súhlasíme e, s e, mnohými jeho návrhmi, aj menami, ktoré do toho textu zaniesol. Podľa nás to najdôležitejšie je, že naďalej trváme na tom, že ako upozorňuje aj výbor regionov, že e, politika súdržnosti má pokračovať až po roku 2020, pretože po Brexite existujú reálne nebezpečná, nebezpečia. Ako hovoril náš pán spravodajca, je treba na, dosiahnuť nasledujúce vety. Prvá, je treba zviditeľniť pozitívne výsledky koheznej politiky, politiky súdržnosti. A navyše zdôrazniť aj to, čo by sa mohlo stať, ak by politika súdržnosti nebola bývala aplikovaná. Pretože napriek politiky súdržnosti sme videli e, rastúce nezrovnalosti a nevýváženosť. Takže ak by táto politika súdržnosti nebola, tak by tie e, tie, tá, tá priepas, ktorá sa rozvára medzi jednotlivými regiónmi, bola ešte väčšia. Je väčšie nevy, nevyrovnanosti, nezrovnalosti. A druhá vec je treba definovať, kde presne je treba efektívne nasadzovať tieto financie. Súhlasíme s našim spravodajcom, že by sa to malo diať v podobe nejakého príspevku a nie úverov. A ďalej si myslím, že Tento najnovší dokument komisie e, v sebe skrýva aj isté nebezpečia pre politiku súdržnosti, hlavne čo sa týka flexibilnej interpretácie pojmu flexibilita. Takže ešte sa vyjadrím konkrétnejšie. Pani Krecu, naša komisárka, to podporuje ale žiaľ, ani komisii sú e, hlasy proti. A komisári, ktorí idú proti politike súdržnosti a snažia sa ju oslabiť. Preto sme vyzývaní k tomu a chceme aj vyzývať k tomu, aby e, politika ostala zachovaná, politika súdržnosti, ak má nesplody. Súhlasím, potrebujeme zjednodušenie, ale to neznamená, že potrebujeme iba jeden fond. Nie ale pre každý, pro, eh, každý fond jeden súbor pravidel. Ale ak by ten fond bol len jeden, to by bolo príliš... Mm, mohlo byť príliš nebezpečné. Ďalej si myslím, že je treba podporiť ten časový rámec 5 plus 5 rokov. Ako hovoril náš pán spravodajca, tá naša skupina eh, podá pozmeňovacie návrhy, ktorými chceme prispieť k tomu, aby stanovisko nášho výboru pre regionálny rozvoj presadzovala pokračovanie politiky súdržnosti. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďalší pán tieňový spravodajca. Pán Rope. Ďakujem pekne. Politika súdržnosti je naozaj veľmi dôležitá. Aj naša práca na nej je dôležitá. Je to veľmi eh, zásadná otázka. Je treba myslieť na budúcnosť politiky súdržnosti a týchto fondov. Stanovisko je naformulované veľmi dobre. Spravodajca vlastne vzal do úvahy všetky názory stanoviska. Keď sa pozrieme na ak by boli nejaké negatívne dopady Brexitu, tak by to samozrejme zasiahlo aj politiku súdržnosti. Preto je dôležité dokázať aj kolegom v ostatných výborov a tiež komisii, že politika súdržnosti nie je o nič menej dôležitá než ostatné oblasti politiky a nie je možné, aby politika súdržnosti že by mala byť väčšou záťažou. Existujú rozdiely medzi členskými krajinami v súvislosti s regionálnou politikou tom, tým, ako sa rozvíja, ako sa definuje. A bolo by veľmi dobré, ak by napríklad nejaká časť až 30 prostriedkov, ktoré idú na politiku súdržnosti, keby sa dostali do všetkých regiónov, všetkých krajín, bez ohľadu na ich hospodárskú výkonnosť alebo rozvinutosť, prípadne na rozvinutosť ich politiky súdržnosti. Jednotlivé regióny, respektíve niektoré regióny, e, nedostávajú žiadne financie. Sú aj také. Existuje napríklad nástroj LEDA+, Plus, ktorý, z ktorého môžu čerpať všetky regióny a všetky oblasti. Takže týmto spôsobom by sme mohli uplatňovať aj zásadu, že to financovanie by mohlo byť k dispozícii všetkým regiónom, respektíve aj regiónom, ktoré doteraz žiadne financie nedostávali. Nečerpali. Uh, investičná politika. Ďalší dôležitý bod. V Pobalskom, Pobalskej oblasti predstavuje asi 10 a do roku 2020 v rozpočte sa s touto položkou zatiaľ nepočíta. Uh, ak budeme mať tieto e, vlastne chýbajúce položky, vzniknú stále e, väčšie e, zadlženia a všetko sa bude presúvať na ďalšie finančné obdobie a tak ďalej, viacročné finančné rámce. A to bude vlastne iba kumulovať tie problémy. Ďakujem pekne. con il forum della coesione da una parte e con la presentazione... Pred dvoma rokmi sme mali prezentáciu komisia Krecu spolu s komisárom Ottingerom. Hovorilo sa o reflection paper v Európskej únii. A je to Mm, niečo, čo reflektuje závažné problémy, tak ako to povedal aj pán Von. Hovorí sa tu o dohodách, o rámcoch, ktoré nám umožnia príjmať rozhodnutia a rokovať o politikách čo najskôr. Myslím, že musíme zabezpečiť, aby bol rozpočtové pridelenie rozpočtu náležité. A pre občanov je SF ESF veľmi dôležité. Subvencovanie, finančné nástroje. Rád by som dodal k tomu, čo už povedali kolegovia, že môžeme využiť tieto nástroje len vtedy, keď už sa osvedčili, keď už dokázali, že sú hodnotné. A vieme, aké je riziko medzi, aké je, aký je pomer medzi rizikom a prospechom. Viacročný finančný rámec, čo sa týka prístupu 5 plus 5, ja by som sa zaň prihovárala. Je dôležité, aby sme v polovici obdobia urobili potom revíziu fungovania tohto nástroja. Počas rokovania o tematike o prírodných katastrofách sme mali príležitosť politiku súdržnosti urobiť vierohodnejšou a vhodnejšou pre nové výzvy. Potrebujeme, aby sme boli pružnejší pri reagovaní na akútne situácie, situácie núdze, obrany na toto potrebujeme nástroj aj iné, nielen politiku súdržnosti. A napokon si myslím, že musíme dosiahnuť rýchlu dohodu s so Spojeným kráľovstvom, ktorá bude na prospech obom stranám. Máme legislatívny rámec, nečakajme na poslednú minútu, zlepšíme politiku súdržnosti, nech je vierohodnejšia, efektívnejšia, lepšie strihnutá na potreby regiónov posúďme lepšie tie programy a projekty, e, ktoré sa podarili v členských štátoch, v regiónoch, aby sa nastrojila rovnováha medzi postupmi, ktoré treba dodržať, a nevyhnutným overením toho, či sa kvalitne minuli peniaze a v akej sume. Ďakujem rečníkom. Hm, teraz by som začala pán Valkar Siso sa vyjadri. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Už viacero mesiacov sa snažíme dohlbky riešiť otázky budúcnosti z hľadiska politiky súdržnosti. Vieme, že viadručný finančný rámec aj pre obdobie 2000, po roku 2020 vychádza z toho, ako sa vyvinie situácia po odchode Británie z EÚ. Spojené kráľovstvo totiž významne prispieva do prostriedkami. Takže bude záležať aj od toho, ako dopadnú rokovania. Brexit samozrejme nie je jediná téma, o ktorej sa bude debatovať z hľadiska budúcnosti politiky súdržnosti. Určite, že to súvisí aj s návrhom komisie na budúci viacročný finančný rámec. Musíme sa vyhnúť tomu, aby tie nové výzvy e, ovplyvnili celkový európsky rozmer hľadiska politiky súdržnosti. Treba pripomenúť aj to, aké máme nástroje na posilnenie kohezného prístupu. Sú tu dotácie, riešenia riešenia, ktoré sa týkajú nedost, finančnej nedostatočnosti, máme tu rôzne tematické aspekty e, a tak ďalej. Tak ďalej tu máme aj horizont 2020 a tak ďalej. Proste musíme prezentovať kvalitné argumenty na podporu a posilnenie politiky súdržnosti. Čiže dôležité je, aby sme aj tie výsledky, ktoré sa dosahujú, prezentovali kvalitne. Teda to, je tiež dôležitý aspekt, ako to odkomunikujeme. A potrebujeme sa uverať cestou zjednodušovania. Musíme e, sa z tohoto hľadiska pozrieť aj na legislatívu. A dôležité je, aby sme z hľadiska budúcnosti VRF e toto taktiež reflektovali. Ďakujem. Slova pán Van Meltenburg. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Predovšetkým by som chcel poďakovať pani predsedajúcej, ale budem hovoriť vlastným jazykom. Ale budem hovoriť teraz po anglicky so silným holandským prízvukom. Poznámky, ktoré tu odzneli, súvisia s tým, že regionálna politika EÚ bude mm, nie v poriadku budú tu výzvy a celkom správne ste povedali, pani predsedajúca, že treba rátať s dopadom Brexitu aj pri interregionálnej spolupráci v Európe cezhraničnej spolupráci, pri transnárodnej spolupráci, všade treba rátať. S realitou netreba sa kochať ilúziou, že naša regionálna politika zostane rovnaká, ako bola dovtedy. Ja myslím, že by sme mali urobiť maximum, aby sme sa pokúsili nie tak celkom o revolúciu, ale skôr o evolúciu tým správnym spôsobom. A existujú tu skutočné potreby v Európskej únii, ktoré musia byť odfinancované európskymi štrukturálnymi fondmi a investíciami. Čo sa týka nástroja blending, to znamená zmiešania viacerých zdrojov financovania nástrojov, máme tu odsek 3, ktorý je trošku defenzívny, pretože si myslím, že finančné nástroje a aj FC, máme tu sumu 3,4, odsek 3,4, aj ten by sa mal zapracovať do E, zmiešavania týchto finančných zdrojov do možnosti blendingu. Obdobie viacročného finančného plánu vzbudzuje, alebo vznáša sa tu aj otázka, kedy robiť prehodnotenie po dvoch rokoch? Alebo po, presne v polovici obdobia? Vždy, keď robíme vyhodnotenie v polovici obdobia, konštatujeme, že nemáme dosť materiálu na to, aby sme skutočne vyhodnotili, čo je treba a preto sa treba poučiť predchádzajúcich skúseností potrebujeme po dvoch a pol roku alebo až po piatich rokoch vyhodnotiť, čo sa dialo. Aj to by mohla byť e, možnosť. Plne súhlasím s vašimi poznámkami, pán spravodajca, že politika súdržnosti by sa mala týkať všetkých európskych regiónov. Všade sú potreby, ktoré nie sú splnené dokonca aj v rozvinutých regiónoch. Treba napríklad podporiť e, inováciu, výskum, vývoj. To sú zásadné veci a som rád, že keď hovoríme o stavebných kameňoch politiky súdržnosti, hovoríme o tom, že všetky európske regióny musia patriť, spadať pod e, tento nástroj. Toľko e, k námetom na rozmýšľanie. Pri VFR by nebolo rozumné začať diskutiu o fondoch, napríklad Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Možno by sme mohli sa pokúsiť porozmýšľať, že by sa to v budúcnosti mohlo skombinovať, zapojiť a ďalšie druhy fondov, ďalšie zdroje. Ja nehľadám žiadny svetý grál, žiadne riešenie na všetko, ale európske peniaze, ktoré treba presmerovať na politiku súdržnosti, sú potrebné, pretože realita je realita. Som pripravený um, spolu s mnohými inými kolegami začať fungovať tak, ako hovoria Američania. Buďme opäť veľkolepí, úžasní. Be great again. Ďakujeme. Slovo má pani Breso. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ja by som rada poďakovala kolegom za všetky úsilia, ktoré vložili do tejto témy, do tejto tematiky. Máme rozpočet, vnímam tu záväzky, načenie. Máme tu články 3.10 a 3.11 zmluv, finančné ustanovenia. V nich vidíme, že zásady, ktoré riadia zmluvy, umožňujú nové funkcie, právomoci, e, nové zdroje, ktoré sú potrebné, ale tu sa skôr rozpráva sústreďuje na to, kde nájsť finančné prostriedky, odkiaľ vziať a kde pridať. Nemôžeme však vziať e, prostriedky zo zásadných e, smerov rozvoja únie, poľnohospodárstvo, ko- kohezia, súdržnosť. Tam nie. Tam tre- peniaze treba. A treba vykompenzovať to, čo vznikne, keď odíde Spojené kráľovstvo. Tá diera vo financiách. Máme naše vlastné zdroje, exist- tu je predsa skupina, ktorá má riešiť vlastné zdroje a táto skupina nám hovorí, že je možné vygenerovať vlastné zdroje únie a vložiť ich do rozpočtu. A nebude to na újmu občanov, ale ide tu o to, aby sme mali globalizáciu pod kontrolou, keď to chcem povedať tak stručne. Toto je oblasť, ktorú treba skutočne presadzovať a tradičné zdroje by mali zostať pre tie politiky, ktoré sú veľké a základné. Ako sme videli na poslednom fóre, politika súdržnosti by sa mala vrátiť k svojej pôvodnej funkcii, napríklad riešeniu hospodárskej krízy. Lenže to nestačí riešiť hospodárskú krízu len politikou súdržnosti. Potrebujeme ďalšie nástroje, ale politika súdržnosti vtedy, keď e, sme sa vynárali z krízy, pomohla. Pôvodnou úlohou bolo znížiť rozdiely a podporiť e, konvergenciu, zbiehavosť vývoja krajín EÚ a to je zásadná úloha súdržnosti. Potrebujeme teda položiť otázku komisii a rade, razantne. Urobte zásadné rozhodnutie. Je politika súdržnosti politikou pre všetky regióny? A ak je, myslím si, že by sme mohli požiadať o nové nariadenie, aby sa pripravilo v paralelne s prácou na viacročnom finančnom rámci. Prepačte, musím si vypnúť eh, mobil, hovorí pani Breso. A pokračuje, celkom iste vieme, že v rámci tohto volebného obdobia sa nám nepodarí prijať novú politiku súdržnosti a to znamená, že prídeme o tri roky. Máme tu predsa rok, kedy sa bude voliť. A niekoľko rokov politika súdržnosti bude stagnovať, pretože príslušné nariadenie nebude prijaté a to nám neumožní e, urobiť úspory. Ja si myslím, že paralelne by rada spolu s nami mali sa rozhodnúť o tom, že súdrž, politika súdržnosti by mala byť pre všetky regióny a potom môžeme začať pracovať na príslušnom nariadení. Ak sú niektoré regióny zo spolupráce vylúčené, tak sa práca nedá vykonať a naozaj nám unikajú príležitosti využiť aj v tomto parlamente politiku súdržnosti na dobré veci. Pán, pán Nistelroj, ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Myslím si, že Derek Von zaujal stanovisko, ktoré je skutočne zaujímavé poskytol nám perspektívu pohľadu zo Spojeného kráľovstva a pre nás je to príležitosť vidieť, že podpora pre Brexit je čoraz slabšia. Je tu nový slogan Exit for Brexit. A toto má určité implikácie aj na dokument, ktorým sa zaoberáme. Treba jednoducho vyslať jasný signál, zdôrazniť, že stavebné kamene v správe Westfalt je to napísané, e, jednoducho tie tehličky spoločnej budovy musia mať pridanú hodnotu a e, naša oblasť politiky treba ju zlepšiť. E, zjednodušenie procedúra postupov to nie sú len slova, mali by to byť aj činy a mali by sme využiť tieto naše dokumenty, aby sa veci zlepšili. tento dokument, ktorý tu máme si prediskutovať, by nám mohol umožniť obrátiť list a vyhnúť sa chybám, ktoré sme urobili v minulosti. Treba podporovať všetky regióny, a kompenzovať tie, ktoré sa dostali do nevýhody. A museli by sme sa, mali by sme sa sústrediť na poznatkové hospodárstvo, kde by mohla byť suma až 60 miliard eur. Ale reformovanie horizontu do roku 2020 to je určitý príbeh inovácie, ktorá by mohla byť hnacím motorom Európy. Mali by sme produkovať výrobky, ktoré by bolo možné umiestniť na trhu, inak sa nič nezmení. Nemáme čas, nesmieme strácať čas, musíme to jasne povedať. Už nie je čas. Skutočné riziko je, že začneme hovoriť o fondoch, ktoré sa nedajú vlastne využiť, tak potom premrháme čas. Komisia musí na čas pripraviť viacročný finančný rámec a my musíme byť dobre pripravení, ak chceme niečo zmeniť. Ak chceme zmeniť pomer spolufinancovania, zmeňme to. Ak chceme mať k dispozícii peniaze, urobme to. Ja myslím, že by sme to mohli urobiť, že je to v našich silách. A mohol som zastúpiť nedávno, zastupoval som nedávno náš výbor, keď sme mali stretnutie na Malte a to, čo som počul v diskusiách, bolo podobné ako to, čo zaznieva tu. Revidovaná politika súdržnosti nám poskytne nástroje, ktoré, keď ich skombinujeme s inými nástrojmi, môžu navodiť štrukturálne zmeny. Aj Slovinci, aj Chorváti sa vyjadrovali v tomto zmysle. Takže členské štáty chcú zmeniť politiku súdržnosti. Nejde tu len o investície, ide tu aj o nástroj, ktorý môže navodiť základné zmeny v spôsoboch, ako, ako fungujú regióny a mesta. Samozrejme sme za regióny, za ich úlohu, ale členské štáty majú väčšiu úlohu, ktorú musia zohrať pri zabezpečovaní spolufinancovania. Takisto máme sedemročnú dohodu s členskými štátmi A silnejšia úloha členských štátov by takisto mala rezonovať e, na zasadnutiach v Rade. Mala by byť viditeľná ochota ponúknuť širokú podporu Európskej únii. Treba ozrejmiť všetkým, že sme pripravení na takúto zmenu. Pracujeme na uznesení na plenárne zasadnutie o flexibilitách. Podľa súčasného harmonogramu by sa to mohlo dostať na zasadnutie plenárne v oktobri a malo by to byť v tom istom duchu, v akom predkladáme veci dnes. Sme pripravení. Za 6 mesiacov by sme mohli mať nové nariadenie. a myslím si, že to by takisto prispelo k pozitivite tejto správy. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Posledným rečníkom na mojom zozname je pán Olbricht. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Zaujímavé je, e, čo tam príbudne v rámci toho dokumentu komisie, ale myslím si, že pre výbor, e, náš výbor je dôležité, sú dôležité dve veci. Prvá je budúcnosť politiky súdržnosti, čo sa bude prepierať v mnohých dokumentoch v najbližších mesiacoch. A druhá vec, súdržná politika v kontexte VFR viacročného finančného rámca. Prvá oblasť je širšia, druhá je trošku e, obmedzenejšia, je to otázka zásad toho, ako budú vyzerať e, e, zásady teda politiky súdržnosti v rámci VFR. Otázka znie. My ako parlament budeme mať rozhodnutie rozpočtového výboru, na ktorom sa bude hlasovať v októbri na plenárke. To znamená, že myslím si, že môžeme z nášho výboru e, podať pozmeňovacie návrhy ešte pred tým oktobrom. V septembri budeme o tom hlasovať na rozpočtovom výbore a v oktobri potom na plenárke. A bude to vlastne reakcia ako politická stanovisko, politické vyjadrenie na, e, v reakcii na aktivitu komisie. Pretože otázka, ktorú tu sa zodpovedáme je, ako výbor, chceme pracovať v rámci rámca navrhovaného komisiou, to znamená tých 5 scenárov, v rámci ktorého z nich 4 e, e, predstavujú škrty e, na tú politiku súdržnosti. A je, v jednom je to ten scenár otvorený. Alebo chceme pracovať paralelne k týmto scenárom, tak ako hovorila Madame Russell. To znamená postaviť si tie, e, z, vymenovať si tie prvky politiky súdržnosti. Nebudeme spomínať ten scénar, aj keď vieme, aké tie obmedzenia sú, a budeme hovoriť len o budúcnosti politiky súdržnosti. Otázka teda, e, nech sa bavíme o politike na lokálnej, regionálnej politike, tak e, otázka je, či si to formujeme tak, že budeme sa baviť o peniazoch, ktoré máme v dispozícii a potom nevytrať politike, alebo si najprv stanovíme politiku a potom sa budeme baviť o peniazoch. To je vlastne tá, tá hlavná úloha, hlavný problém. Pretože ak sa začneme baviť najprv na podklade financií. Peňazí, tých peňazí je menej. To znamená, otázka bude stať, ako e, tú politiku zoškrtať a nie ju rozvieť. Keď robíme inak, ak budeme chcieť sa baviť o politike súdržnosti a jej budúcnosti, tak to bude mať potom finančné e, dopady. A, e, aby som bol úprimný, tak žiadne vlastne dobré riešenie, je úplne dobré uspokojujúce riešenie ne, neexistuje. Ale prvá vec. E, pán Juncker v septembri predniesie e, svoje prejav o stave únie určite tam zaznie, e, zaznie, zaznie veci o politike súdržnosti. To bude v septembri. V oktobri bude e, e, hlasovanie o tom dokumente komisie na plenárke o, o budúcom financovaní EÚ a potom nás čaká práca na rôznych výborov iniciatíva z vlastnej správa z vlastnej iniciatívy, správa, o ktorej budeme hlasovať v marci bude v marci. A potom komisia príde s legislatívnym návrhom a to v máji, pravdepodobne niekedy v máji, júni budúceho roka. A to bude skutočný začiatok tejto veľmi ťažkej debaty, ktorá bude vlastne krátka. To máme na to iba 6-7 mesiacov. Takže myslím si, že všetko by už malo byť ešte predtým hotové a pripravené. Chcem len povedať, že musíme spolupracovať eh, naprieč rôznymi výbormi, ale myslím si, že táto politické rozhodnutie. To, čom sa, už sa, či už sa bavíme o politike, teda či sa budeme baviť o politike v prvom rade, alebo o financiách, tak toto by sme si mali rozhodnúť my, my tu na výbore. Pretože ak nie, tak budeme potom e, len vlastne e, tancovať podľa tej muziky, ktorú nastaví ale niekto iný. Ďakujem pekne. V tejto chvíli našu diskusiu si dovolím, dovolím si našu diskusiu prerušiť, pretože sa chcem ospravniť pánu Valkersisovi, E, tá debata sa naozaj posunula kvôli zdržaniu ráno. Takže ak je to pre vás priateľené, mohli by sme presunúť program, poprehadzovať to naše poobedie a potom e, vašej téme sa venovať stanovisku po, po obede e, s tým, že začíname o 3 čtvrte na 5. Je to pre vás v poriadku? Dobre, ďakujem veľmi pekne. O 3 čtvrte na 5, pretože pretože už teraz máme sklz a vy žiaľ vie, musíte odísť, takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže pán Valkarcel. Hm, práve naopak, mne to vyhovuje takto. Ak ostatní poslanci súhlasia, že sa to takto presunie, v poriadku. Ja totiž mám o 14.30 e, nejaké záväzky, mám tam stretnutie s viacerými španielskými delegáciami a proste nemôžem tam chýbať. A jednak e, by bolo možné, že by som vystúpiť teraz, ale potom neostal by čas na e, debatu, na rozpravu, takže to, čo navrhujete, je lepšie. Takže ďakujem vám, pani predsedajúca, a ďakujem aj ostatným europoslancom za to, že je možné teda odložiť ten môj bod na 16.45. Ďakujem veľmi pekne. Takže máme buď teraz možnosť predložnúť to dnešné stretnutie, ale žiaľ, pán Valkarses sa nemôže zdržať, takže to zostáva potom pri tomto rozhodnutí. Snad toto je najlepšie riešenie, takže stretneme sa znova o 3 čtvrte na 5 respektíve teraz budeme pokračovať v diskusii. Ešte máme 10 minút, ktoré využijeme. Pán Monskor? Hlásil ste sa o slovo, ale poprosím vás naozaj o veľkú stručnosť, pretože to je výnimka. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. A budem to rešpektovať. Som členom parlamentu A keď som tak počúval také tie e, hlasy, tie vyjadrenia niektorých poslancov, ktorí pochybňovali ako politiku také fond súdružnosti, tak by som naozaj nechcel, aby Brexit bol takou zás, zámienkou pre poškodzovanie práve politiky súdržnosti. Aj keď samozrejme tam je možné vyčítať politike súdržnosti mnohé nedostatky. Ale urobili sme už veľmi veľa práci a to pomohlo treba z krajiny, z tých ostrovných aj území, ktoré pochádzam ja, aby sme naozaj vybudovali infraštruktúru. Viem, že už je pomerne neskoro, len mi dovolte ešte povedať jednu vec. Keď dojde k nejakej automobilovej nehode a treba si poraníte nohu, prvá vec, ktorá vás nápadne, nie je tú nohu rovno amputovať, ale nájsť lekára, lieky a pomoc, ako uh, uh, tú nohu uzdraviť, prípadne to zranenie uzdraviť. Takže, vážni kolegovia, Nemali by sme spochybňovať politiku súdržnosti, aj keď iste sú tam problémy a problematická. Je treba ju ponechať, udržať, aby sa mohla rozvíjať harmonickým spôsobom naďalej v prospech našich obyvateľ, našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A pán Giland z Európskej komisie, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Madam President. Um, I can be very brief. You'll be pleased. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ešte vás poteší, že sa vyjadrím len veľmi stručne. Komisia víta tento príspevok k diskusii o uh, situácii v roku 2020 aj uh, správu pána Vona. A gratulujem aj vašemu výboru k tomu, že vaše prístup je naozaj veľmi konzistentný koherentný, pretože to, tieto myslím si, že správy, ktoré sú veľmi dobre skoordinované eh, a zosúladené, tak budú stavebnými kameňmi ich politiky do budúcnosti. Jenom jedna pripomienka, pán Von už o tom hovoril na začiatku, a síce Myslím si, že by naozaj komisii pomohlo, respektíve výboru pomohlo, ak by isté prvky, ktoré už boli identifikované v, tej do, v tom dokumente komisie, e, sa objavili aj vo vašej práci. A myslím si, že pán Bon vlastne už na to zareagoval a bude sa s tým pracovať. Ako viete, ten cieľ nášho dokumentu je aby sme nakúpli tú diskuziu a debatu. E, nemá, našim cieľom nie je poskytovať riešenia v tejto chvíli ešte. Ale určite e, chcem zdôrazniť a posilniť tú podporu, ktorá tu zaznela ohľadne posilnenie visibility a komunikačných aspektov tejto politiky, dôležitosť flexibility e, pre najbližšie programovacie obdobie a podporu chcem zdôrazniť tú podporu eh, radikálneho zjednodušenia. Musím, eh, častokrát sa nevyhnem tomu naozaj pridať tamto adjektívum e, eh, radikálne, pretože to je ešte iné zjednodušenie, radikálne zjednodušenie, že obyčajné zjednodušenie. No a vý, výzva je v tom, ako udržať kontinuitu na jednej strane a na druhej strane byť dostatočne radikálny. Nemyslím si, že ktokoľvek by spochybnil tieto tri zásady. Problém, ako vždy, je ich realizovať v praxi. A, e, takže naozaj ich pretaviť do, toho, do tých regulácií, do, tých, e, do toho legislatívneho textu a teším sa na spoluprácu s vami na týchto témach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo má ešte pán Volný. Nech sa páči, vaše záverečné možno úvahy. Ďakujem pekne. Myslím si, že naozaj sme si e, tu notovali medzi kolegami, ale aj s komisiou vlastne. Zhodli sme sa na veľmi veľa bodoch, témach. Myslím, že všetci sa dokážeme zhodnúť na tom, že je treba dokázať, že je tam nejaká tá dodatočná pridaná hodnota, že tam nemajú byť zdržania, že je treba uh, udržať ten model, ktorý máme v rámci grantov, i nachádzať synergie uh, fondov, politiky rôznych ďalších fondov, možno uh, tam dať aj, zapojiť do toho aj fond ESF s tým, že všetky regióny by mali dostávať financie z týchto programov pre regionálneho rozvoja a že je dôležité vlastne e, zvyšovať vizibilitu, našu viditeľnosť týchto projektov tak, aby ich príjemcovia, tí, ktorí z toho majú prospech, si vôbec boli vedomí, že sa tam niečo dobrého deje. Takže zhodneme sa naozaj na mnohých bodoch. E, Kolegovia spomínali dôležitosť flexibilitu a spomínam to aj v, tej, v tom návrhu svojej správy. Chceme zaistiť, aby tam bola dostatočná flexibilita v, tých, v tom kohednom fonde, v fonde teda e, súdržnosti, pretože treba reagovať na tie zmeny, aktuálny vývoj, ale dodal by som k tomu taký, taký bodiček, a síce, že pozor, čo sa týka flexibility v rámci VFR, pretože určite nechceme, aby to bolo, že tie, by sa tie fondy eh, vlastne takým spôsobom rozdelili, rozporcovali a začali sa nimi financovať niečo iné. Takže pozor na to. Dobre, chceme flexibilitu v rámci fondu e, súdržnosti a politiky, ale pozor na flexibilitu v rámci F- VFR. Druhá vec. E, to trvanie, to obdobie e, viacročného finančného rámca, či to má byť 7 alebo 5 plus 5. Súhodneme sa na tom, že to má byť 5 plus 5. Otázka toho dobe je revízie. Aj to tu už zaznelo. Myslím si, že by to malo byť asi po 5 rokoch a dá nám to možnosť pozrieť sa, vyhodnotiť, ako fungovali veci v tých prvých 5 rokoch. A potom dovolte, aby som povedal, že po 5 rokoch by to nemalo byť iba taká strednodobá revízia, ale Takže e, naozaj aj zmeny, review a revision v angličtine. Takže naozaj zhodnotenie, aj tá revízia tých pravidel. Tá naozaj taká aktualizácia. Aby sme sa tu nehrali také hrádky okolo toho, ale naozaj konkrétne aj niečo robili. Čo sa týka toho jedného fondu, asi to boli iba dva, traja kolegovia to e, spomínali. Myslím si, že konsenzus je, e, že by sme mali mať jeden druh, teda pravidelne, ale zachovať tie rôzne fondy a nevytvárať jeden jediný fond. Asi dva, treja to tu spomínali. Potešujem ma, že Jan nám pripomenul tých 5 scenárov, ktoré boli v dokumente komisie spomínané, a že v štyroch z nich eh, by sa financovanie politiky súdržnosti škrtalo, znižovalo. A dobre je uvedomiť si, že či chceme ako prioritu najprv dať stanovenie tej politiky alebo e, financí. To je naozaj veľká dilema. Neviem, či to dokážeme na tejto, v tomto fóre vyriešiť, ale ako Jan hovoril v oktobri, bude vlastne politické rozhodnutie a potom bude správa z vlastnej iniciatívy a snáď v rámci tejto správy potom budeme môcť niektoré z týchto veci vyriešiť skúsime tam presadiť náš názor. Uvidíme, či sa nám to možno, možno to, to, sa nám to podarí v rámci tej správy. Takže naozaj súdneme sa na mnohých veciach, súdneme sa na tom, že chceme silnú politiku súdržnosti aj po Brexite. A je niekedy naozaj dôležité ľuďom pripomenúť, čo Európa, európska ekonomika, ako by vyzerala Európa, európska ekonomika bez politiky súdržnosti. Myslím si, že to je fajn prístup na to, aby sme e, riešili nejaké skeptické názory ohľadne politiky súdržnosti. Takže naozaj výrazný koncenzus. E, máme obmedzený počet slov v tom našom stanovisku. Máme veľmi veľa toho, čo potrebujeme povedať, veľa názorov, ktoré potrebujeme naozaj dostať do tej správy. Teším sa na to, takže E, poprosím kolegov, aby začali pracovať na pozmeňovacích návrhov, aby e, naše stanovisko, naša správa boli naozaj vypracované a silné. Ďakujem veľmi pekne. Na krátke pripomienka. Do 4. septembra môžete posielať svoje pozmeňovacie návrhy. No a posledná informácia odo mňa, pani Breso, pokiaľ viem. Tak, pani Breso, máte narodeniny, je to tak? A všetko dobré. Všetko dobré od nás tu na výbore. Ďakujem pekne a tým končíme dopoludnejšiu časť zasadnutia. Vďaka.